Merci. Nieme äh, teraz presne, v akom poradí budeme tie body preberať. Máme zaujímavých hostí. Profesorka Helga Novotný, prezidentka Európskej rady pre výskum. Dúfam, že som nespravil chybu. Pán Yves Meny, predseda alebo prezident e, Rady pre výskum a pán Jack Metty, ktorý ešte bude mať dodatočnú prezentáciu a on je z výkonného, výkonnej agentúry Európskeho rady pre výskum. Dúfam, že som to všetko správne povedal. Všetkých vás srdečne vítam. Neviem teraz presne, akom poradí to pôjde. Najskôr pani profesorka, to je v poriadku. Ona je aj novozvolenou prezidentkou, predsedničkou a tým pádom sa tešíme, že ju tu máme s nami. Samozrejme, tešíme sa aj z prítomnosti pánov a tí nám dajú možnosť e, získať nejaké informácie o tom, čo sa deje na úrovni ERC. Dámy a páni, nech sa páči, máte slovo. Pani Novotný. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, honorary members of the ITRE committee, ladies and gentlemen. It's indeed a great pleasure to be Mm, ďakujem pekne pán predseda, dámy a páni, členovia výboru ITRE. Naozaj ma veľmi teší, že som tu. Naposledy, keď som tu vystupovala, alebo keď som tu bola prítomná, bolo ešte predtým, ako vôbec e, vznikla alebo začala fungovať e, naša organizácia ARC, takže ma veľmi teší, že aj teraz môžem e, opäť sa s vami podeliť o v tomto prípade to, čo sa udialo, odkedy vznikla rada ERC a potom e, rada e, sa s vami porozprávame o tom, čo ešte treba spraviť preto, aby sa ERC konsolidovala a aby sa z nej stala e, taká financovacia agentúra, ktorá bude na naozaj svetovej úrovni, tak ako to všetci chceme. Doteraz ERC je úspešná vo svojej misii a hovorím to nielen ja, ale naozaj vo vedeckej komunite sme dostali alebo získali veľmi pozitívnu, pozitívnu reakciu, či už je to EIRMA alebo aj iné organizácie. E, pokiaľ ide o našu paradigmu, paradigmu ERC, radi tomu tak hovoríme, je vlastne to, že poprvýkrát teraz máme e, súťaž na európskej úrovni, pokiaľ ide o podporu najlepších jednotlivých e, výskumníkov v Európe Nakedy to bola iba súťaž e, na národnej úrovni a teraz máme na európskej úrovni súťaž a to si ľudia veľmi vážia. Máme tu e, ten e, štartovný grant, povedzme, ktorý za, zaisťuje včasnú nezávislosť pre, pre mladých výskumníkov, čo je jeden z dôvodov, prečo častokrát my prichádzame o mladých európskych výskumníkov, ktorí odchádzajú častokrát e, do USA a častokrát sa potom nevrát, mm, nevracajú späť, pretože tvrdia, že Amerika im e, poskytuje možnosť byť nezávislí už e, na začiatku, na začiatku ich kariéry a my chceme našich najlepších výskumníkov si tu ponechať, chceme, aby zostali v Európe, aby tu pracovali. Ak hovoríme o výraze frontier research, teda nejakom hraničnom výskume, tak ide o to, aby sme e, skúmali tie e, oblasti, e, ktoré naozaj sú, povedzme, na hranici súčasného moderného výskumu ERC. Už je úspešné aj v tom, že môžeme vidieť, aký dopad má na vytváranie nových štandardov v oblasti hodnotenia. Dám jeden príklad v oblasti vedy, napríklad je to reštrukturalizácia, reštrukturalizácia polského e, hodnotiaceho systému. Tá vlastne bola inšpirovaná práve našim modelom a vo viacerých krajinách tento náš postup e, bol e, pozitívne vyhodnotený, bol ocenený. Dúfam, že takéto štandardy sa budú zvyšovať na základe mm, povedzme, našej inšpirácie aj inde v Európe. A dochádza aj k súťaži medzi európskymi univerzitami v Európe. Napríklad teraz, keď sa riaditeľia, alebo teda mm, mm rektori, rektori univerzity stretnú, tak častokrát hovoria o tom, ktorí z nich získali koľko grantov od ERC, takže ide o takú naozaj zdravú, zdravú súťaž medzi našimi univerzitami. Už teraz sme E, dosiahli e, počet tisíc e, mladých aj skúsených výskumníkov v rámci Európy, ktorí už začínajú tvoriť istú skutočnú európsku komunitu takýchto vedcov alebo výskumníkov na hranici, tak povediať. aj e, ďalší e, výskumníci mm, už e, citujú povedzme články od našich autorov a svoje iné krajiny, ktoré svojimi vlastnými financiami chcú financovať svojich zase, najmä výskumníkov, ktorí možno my sme grant neudelili, ale dostali sa do fáze pohovoru a potom, e, keďže sme nemali dostatočné financie, nemohli sme ich e, my zafinancovať, ale prechádza to takto na, na jednotlivé členské štáty častokrát. Teraz by som e, chcela prebrať hlavné výzvy, ktoré sú súčasťou aj stratégie 2020 a to, akým spôsobom vlastne náš výskum by mal byť prepojený na tieto veľké výzvy, ktoré na svete existujú. Frontier Research, teda tento hraničný výskum, je výskum toho, čo ešte vlastne známe nie je. Samozrejme, obsahuje to, to alebo má to, mm, prináša to sebou isté rizika, ale častokrát nám história hovorí, že e, práve takýto hraničný výskum častokrát vedie k veľmi dôležitým aj praktickým objavom e, v dlhodobom horizonte. Takže si myslíme, že naozaj veľmi dôležité Mm, pracovať s e, širším e, nejakým rámcom e, výskumných schopností a naďalej trvať na tom, aby našou hlavnou prioritou bola excelentnosť výskumu. Ťažko v takomto druhu výskumu si môžeme dávať konkrétne nejaké cieľa, ale chcem vás napriek tomu uistiť, že tí veci, s ktorými pracujeme my, si veľmi dobre uvedomujú jednotlivé um, témy, obavy, ktoré naša spoločnosť má a určite zohľadňujú ich aj pri svojej práci. Pokiaľ ide o našu budúcnosť, naďalej chceme investovať do e, skvelých, excelentných e, ľudí. Sú to práve tí ľudia, ktorí majú najlepšie e, myšlienky, nápady, ktorých my chceme financovať ako, ako začiat, mm, respektíve rozdelujeme ich do E, rozdelujem ich do, troch, e, do troch kategórií, starters, consolidators a advanced researchers, e, čiže sú to rôzne kategórie, pokiaľ ide o ich skúsenosti alebo fázu kariéry, ktoré sa nachádzajú. A takisto sme predložili aj obdobie pre tých konsolidátorov, teraz už môžu spadať do tejto kategórie aj 12 rokov potom, čo získali svoj titul PhD rozmýšľame aj o tom, či by sme nemali ísť smerom e, tzv. kreatívnych prostredí. To sú veci, ktoré by sa mohli vlastne uskutočniť vo viacerých e, európskych inštitúciách, ktoré poskytujú isté, mm, isté také podporné prostredie, kde vlastne e, kreativita vzniká, kde sa podporuje, pričom takisto Našim cieľom je aj podpora pozície Európy vo svetovej vede a v inováciách. Pokiaľ ide o tú vedeckú stránku, to teraz som hovorila najmä o tej, teraz by som sa chcela stručne vyjadriť k stránke administratívnej. Musím povedať, že ak mám byť celkom úprimná, tak doteraz tie procesy neboli až také, nebežali až tak hladko, ako, sme, eh, ako by sme možno chceli. Najprv sme možno boli, mm, povedzme, vo fáze, vo fáze nejakého batulaťa, vtedy možno, alebo v tých prvých rôčkoch môžeme rátať s nejakými malými problémami, tak povedať pri e, raste zubov a tak ďalej, ale momentálne sme už povedzme e, vo fáze e, nejakého mladého človeka, ak to možno takto metaforicky povedať, ale ten proces nebol vôbec jednoduchý. E, a jeden z dôvodov bol ten, že exekutívny alebo výkonný, výkonná agentúra pracuje e, v rámci toho systému jedno riešenie pre všetkých, ale úprimne povedané, e, takéto veci, ktoré platia možno pre všetkých, nie vždy ale nie vždy toto platí aj v prípade tohto hraničného výskumu, ktorému sa venujeme ja, e, teda my, pardon. Potom e, výkonná agentúra RC získala autonómiu v júli 2009, to bolo trochu neskôr, než sme možno pôvodne očakávali a tam sme museli zladiť dve kultúry. Jednak tú vedeckú, ktorá vychádza z dôvery a tej administratívnej byrokratickej kultúry, ktorá skôr vychádza z kontroly. A samozrejme transparentnosť, kontrola, to sú dôležité veci, ale treba povedať, že trošku eh, predsa len dochádzalo k istým sporom v tejto oblasti, preto potrebujeme eh, dosiahnuť vyššiu miere, mieru eh, konsolidácia aj v ako sa o tom bude hovoriť, hovoriť o, tej, o tom výbore strednodobej revízie, o tom, čo zistil tento výbor. Ale jeden z dôvodov je ten, že vlastne schéma alebo štruktúra riadenia ERC má možno istý, istú vrodenú vadu, keď už máme zostať pri tejto e, terminológii detských chorôb. E, a to síce skutočne, že na jednej strane tu máme vedeckú radu, ktorá e, udáva vedeckú stratégiu, v tomto zmysle sme plne autonómni, nikto sa nás nikdy nesnažil nejakým spôsobom ovplyvňovať, ale ráta sa s tým, že sa dá jasne oddeliť vedecká stratégia od administratívnej stránky, čo v praxi nie je celkom tak. Administratíva a vedecká stratégia tie sú v skutočnosti oveľa lepšie alebo oveľa, oveľa užšie prepojené, aj musia byť užšie prepojené, než sme s tým pôvodne ratali, keď sa ERC mm, formovala. A vedecká rada, hoci dostala úlohu teda túto vedeckú stratégiu pripraviť, nemá v skutočnosti právny štatu, čo občas je problematické a vzťahy s, výkonným, s výkonnou agentúrou musím Žan Mikeovi v tomto poďakovať. Tie vzťahy boli harmonické doteraz, sú harmonické, ale najmä vďaka tomu, akí ľudia tu pracujú, nie vďaka nejakému nastaveniu, vďaka štruktúre. Tá štruktúra je naďalej veľmi, veľmi taká riziková, pretože ten dobrý stav výslovne vychádza z toho, ktorý E, z toho, ktorí ľudia presne sa v daných funkciách nachádzajú. A ešte aj e, vlastne vzťahy s e, našim rodičovským DG sú tiež neúplne konsolidované. Pokiaľ ide odporúčania toho výboru strednodobej revízie, momentálne sa snažíme na základe návrhov tohto výboru získať riaditeľa, ktorý bude riaditeľom výkonnej agentúry, ktorý bude zároveň vedcom, e, vedcom ale bude mať tiež aj e, bohaté skúsenosti v oblasti administratívy, takže hľadáme práve tohto človeka momentálne. Takisto sme sa snažili e, vyjasniť úlohu vedeckej rady, výkonnej agentúry a rodičovského DGE. Naozaj je to taký komplikovaný vzťah, taký trojuholník, a e, nie je vždy ľahké ho nejakým spôsobom zjednodušiť. Implementovali sme odporúčania tohto výboru pre strednodobú revíziu, pokiaľ ide o e, vymenovanie e, členov panelov, čo bol v minulosti jeden z problémov, ktorý tento výbor spomenul a myslím, že tam sa nám celkom darí zmeniť to. Ďalšie kroky ktoré tiež vychádzajú z odporúčaní výboru pre strednodobú e, revíziu. Ako som už povedala, sú teda e, otázka definície alebo redefinície vzťahu medzi e, jednak rodičovským DG, medzi vedeckou radou a medzi výkonným výborom, výkonnou agentúrou, pardon. chceme rade RC dať väčšiu viditeľnosť, chceme vytvoriť istý výbor pre identifikáciu, chceme získať lepší prístup k údajom a tak ďalej. Tých bodov je viacero, ale všetky tri, alebo všetky, pardon, sú dôležité, ak chceme e, vykonať úspešne náš mandát. Ďalší bod, e, širšie intervencie. Snažíme sa prejsť od kultúry kontroly smerom ku kultúre dôvery Samozrejme, rešpektujeme princíp transparentnosti, ale dúfame takisto, že najbliž, pri najbližšej revízii finančného nariadenia bude isté, e, istý potenciál e, pre také nariadenie alebo také, pre takú reguláciu, ktorá sa vyslovene týka hraničného výskumu, pretože momentálne pracujeme na základe takej širšej schémy a tá skôr vychádza z kontraktov zo zmluv a to nie je úprimne povedané ideálny spôsob poskytovania financí výskumníkom a jednotlivým inštitúciám, v ktorých oni pracujú. 2. marca e, zasadala Rada pre konkurencieschopnosť a tá podporila všetky, respektíve väčšinu odporúčaní e, výboru pre strednodobú revíziu. Komisia to takisto uznáva, ale bola tu, bol tu istý jeden nedostatok, pokiaľ ide o to, ako komisia na to zareagovala, a to síce e, otázka, ktorú tiež e, aj rada pre konkurencieschopnosť zvážila, to síce vykonať ďalšiu revíziu v júli budúceho roku roka, aby sa zistilo, či tie opatrenia, ktoré som teraz naznačila, naozaj e, už sa začali uplatňovať, či sú dostatočne robustné, či nás e, vedú naozaj k integrácii vedeckej administratívnej stránky tak, ako ju my potrebujeme. Otvára to teda priestor pre novú revíziu pred júlom 2011 v rámci ktorej by sme zistili, či odporúčania a ich implementácie sú dostatočne nastavené, vhodne nastavené, tak aby ERC e dostala tú štruktúru, ktorú aj naozaj potrebuje. Keď e, sa pozrieme poza alebo ponad e, rámcový program 7, dúfame, že ERC bude permanentnou inštitúciou. Momentálne životnosť e, našej inštitúcie je obmedzený, obmedzená pardon, v roku 2013, keďže je to súčasť 7. E, rámcového programu. Chceli by sme, aby táto e, inštitúcia bola naozaj nezávislou inštitúciou, permanentnou inštitúciou s oveľa vyšším rozpočtom, aby mohla splniť, naplniť svoju veľmi dôležitú misiu. A pokiaľ sa pozrieme na tú štruktúru, myslím si, že aj články v Lisabonskej zmluve, ktoré podporujú um, alebo ponúkajú tú možnosť e, pozmenenia, pokiaľ takéto zmeny e, sú, e, sú potrebné a vyžadujú sa. To je moje všetko. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za tento podrobný materiál. Navrhujem, aby sme si najskôr vypočuli všetkých troch prítomných rečníkov. Pán Mene, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážení členovia parlamentu. Ja by som teraz najprv rád uviedol o čom budem hovoriť a aká bola moja skúsenosť spravodajcu tohto výboru. Najprv musím priznať, že keď e, Rada pre výskum e, sa, sa realizovala, tak som bol skeptický ohľadom tejto inštitúcie. Bol som totiž presvedčený, že jedna možná slabá stránka tejto inštitúcie bude práve hodnotenie e, proces hodnotenia návrhov. A môj skepticizmus sa zakladal na pozorovaní toho, čo sa udialo v iných programoch, ktoré realizovala komisia. Tam sa dá povedať, že hodnotiaci proces nie je presne to, čo by sme si predstavovali. To je efemizmus. Eh, bol som vyzvaný, aby eh, som bol spravodajca eh, tohto výboru, pretože ehm, bol som predsedom podobnej organizácie a teraz som vlastne, nie som už poverený toto funkciou, už som slobodný človek a ja teraz vlastne vyjadrím svoje názory a názory výboru a nebudem sa snažiť niečo zakrývať, e, pretože nebude mi ľúto, že poškodzujem nejakú inštitúciu. Takže najprv by som povedal, že po týždňoch či mesiacov, mesiacoch analýz, ktoré sa zakladali na vypočutiach, prieskumoch, konzultáciách dokumentu, sme veľmi rýchlo tu vo výbore dospeli k jasným záverom. Prvý závero, záver je, že ERC, teda Rada pre výskum, je úspechom. Je to veľký úspech a je to akýsi diamant e, v korune e, výskumu, ktorý financuje EÚ. Sice mm, musia sa zlepšiť niektoré veci, ale tieto E, zlepšenia môžu byť akýmsi príkladom pre ďalšie programy, ktoré riadí Európska komisia a iné inštitúcie. Takže tento úspech je samozrejmá vec, ale rád by som povedal, že sa ten e, úspech inšpiroval niektorými vecami, niektorými ľuďmi, a niektorí ľudia totiž to venovali mnoho svojej energie a trpezlivosti tomu, aby táto organizácia bola úspešná. Najprv vedecká komunita. E, konečne tu bol nejaký program, ktorý vyzeral viac menej ako národné alebo dobre zavedené medzinárodné programy. E, bol to program, ktorý e, zavezoval vedcov k tomu, aby spolupracovali e, viac menej v umelým spôsobom. Ale tu bola aktivita ponechaná na jednotlivcov a ich tímoch. A základ tohto programu bola, bol férový proces hodnotenia. Ďalší dôvod, prečo tento program bol úspešný, je e, implementačná štruktúra a zaslúži si to svoje meno, pretože ľudia sa venovali tomu, aby tie implementačné štruktúry boli zrealizované a bolo to úžasné, pretože títo ľudia prispeli k tomu, aby sa zľahčili ťažkosti, ktoré spomeniem. No a tretí záver. Napriek tomu úspechu sa vyskytlo mnoho frustrácie aj hnevu. E, bolo to kvôli hlúpým dôvodom. Napríklad, ak sa e, opýtate e, hodnotiteľa, aby mm, hovoril o svojej identite, e, no, teda aby vyplňoval komplikované formuláre a ten človek sa pýta, prečo by to má robiť, lebo to je zadarmo. No a zároveň vlastne nutíte tohto človeka, aby vykonával isté povinnosti, ktoré sú čisto byrokratické v obsahu aj v štýle. Takže e, systém hodnotenia výskumu sa nakladá na kvalite evaluátora, hodnotiteľa a musíte to urobiť tak, aby e, vlastne tí hodnotiteľia boli lepší ako predkladelia projektu. Lebo ináč potom to bude absurdné. E, preto, aby sme mali tých najlepších hodnotiteľov, e, tak musíme ich presvedčiť, že sú najlepšími občanmi e, vedeckej komunity, aj keď e, sú nie za to platení. E, komentáre hlavne neeurópskych vedcov o tom, ako komisia e, vytvára e, tie prehľady, tie analýzy, bolo naozaj ohromujúce. Bolo to plné takých maličky, maličkostí. No a potom ďalší záver, neadekvátne štruktúry. Na jednej strane máte regióny, e, a potom e, riaditeľa, e, ktorý sa má zaoberať implementáciou štruktúry. E, takže to nie je o tom, že by tí ľudia nechceli spolupracovať. A ak ten systém pracuje, tak to je preto, lebo má spolupracovníkov. Ale tieto systémy riadenia nepracovali dobre zo štrukturálnych dôvodov a my sme poradili, aby sa tie dve funkcie spojili um, nemusí to stačiť. Nemusí to stačiť, aby jedna osoba spojila v sebe dve funkcie, ale dali sme prednosť tomu, že si vyberieme postupné reformy a nie radikálne reformy, pretože keď budeme mať radikálne reformy, zase budeme začínať od nuly a zase každé 2-3 roky budeme viesť diskusie a rokovania predtým, než sa príjme rozhodnutie. Takže my sme e, si vybrali e, tú rozumnú cestu, ale úspech reformy nebude e, e súvisieť so štruktúrou, ale s tým duchom, ktorý, e, s ktorými e, tá reforma príde. No a potom sme presvedčení o tom, že toto bol úspech ale e, tá konštrukcia celého projektu je veľmi krehká. A tá krehkosť bola spojená s, um, so spojenými cieľmi a prostriedkami. Čo je cieľ? Stimulovať výskum a hlavne inovatívny výskum. A aké sú spôsoby alebo prostriedky? Tie administratívne prostriedky boli veľmi rigidné, ťažkopádne, Čiže boli tu isté protirečenia a my sme sa pokúsili e, im čeliť. Ja by som teraz e, osobne rád povedala, bol by som rád úprimný, že ERC nie je výnimkou z hľadiska manažmentu výskumu európskych inštitúcií. ERC je najlepšie riešenie situácie, ktorá nie je uspokojivá. Pretože tu máme byrokratický proces, ktorý bol zavedený a e, spadá to do finančných nariadení. E, finančné nariadenia e, sa zakladajú na nedôvere. Všetci sme zločinci a musíme byť kontrolovaní a podreďovaní auditu to tu nie je kultúra hodnotenia, ale kon, oh, kultúra kontrola, a, kontroly. Ako predsedu Európskeho inštitútu ma kontrolovali 300 krát každý deň. Nikdy ma nehodnotili. Uh, nikdy nehodnotili našu organizáciu ako vedeckú organizáciu. Takže e, na základe tohto by som raz povedal. Po prvé, zvoliť si postupnú cestu zmien. Po druhé, Eh, ponechať si hodnotu ERC. Je to síce aut- krehká autonómia, ale je to autonómia. Je to autonómia excelentno- excelentnosti. Ako som už hovoril, chceme zlúčiť dve funkcie e, riaditeľa Európskej exekut- eh, výkonnej agentúry a regionálnych agentúr. Potom výbor eh, by mal určovať ehm, uznávaných vedcov. Mali by byť aj dobrými manažermi, pretože budú musieť bojovať s aparátom komisie a ten boj bude krutý. Eh, takisto chceme, aby nariadenia boli eh, priateľské k užívateľom, najmä E, preto, lebo títo ľudia, e, títo hodnotiteľe nie sú platení a je to hlavný prvok preto, aby sa poistila kvalita týchto nových inštitúcií. Takisto sme poradili, aby sme zlepšili e, výber hodnotiteľov tak, že sa vytvorí databáza, ktorá bude verejná. Takisto sme radili, aby sme zmenili tzv. kontrakty medzi Eh, poberateľmi grantov do nejakých veľkých objemov, súm, eh, lebo ten systém, ako Európska komisia financuje výskum tzv. kontraktami, to je veľmi absurdný systém. Eh, malo by sa to zmeniť na paušálne sumy. Takže dôveruj a preveruj ako nedôveruj a kontroluj. Myslím si, že to znemožňuje a stiažuje život komisie a život vedcov e, je ťažký. E, čiže potom ľudia e, nebudú žiadať o granty cez HRC, ale cez iné programy, pretože tá procedúra je ťažkopadná. A je veľmi paradoxné, že EU je vnímaná tak negatívne v niektorých vedeckých komunitách. A je to absurdné, pretože EÚ je naozaj najveľkorysejším poskytovateľom financií pre vedu a výskum. Takže dúfajme, že táto správa bude implementovaná, aby sme vlastne e, vzdali e, úctu bývalému komisárovi, pánovi Potočníkovi. E, no a po druhé, som veľmi rád, že hodnotenie sa bude robiť raz za dva roky, pretože by sme nemali nechať inštitúcie, aby zapadli do istej rutiny. Táto inštitúcia musí byť živá, musí byť stimulovaná a stimulujúca. Takže tá dvoj, to dvojročné hodnotenie je podstatný prvok. No a na záver, skúsme e, tú postupnú stratégiu. Ak to nebude fungovať, tak musíme sa pohnúť ďalej, pretože Európa potrebuje hraň, organizácie hraničného výskumu, ktoré sa dajú porovnať s americkými inštitúciami. Máme príspevok v tomto výbore od Elia Zeruniho, je to vedec alžírskeho pôvodu. E, urobil úžasnú kariéru v USA a bol poverený e, nadáciami, ktoré boli 20 krát bohatšie ako ERC a nemohol uveriť e, tomu, čo si prečítal tieto organizáciami, ale bojoval za, ten, za to, aby Európa mala akýsi ekvivalent veľkej inštitúcie. Ako hovoria naši britskí priatelia, e, diabol sa skrýva v detailoch a musíme mať naozaj veľké ciele. Musíme zvýšiť e, finančné prostriedky 3 až 4 krát. Ak nebudeme mať správnu organizáciu, tak zlyháme. A toto je zásadný bod. Teraz ER C je spravovaná e, výkonnou agentúrou a e, agentúra je autonómna. Ak e, agentúra bude len sluhom väčšej byrokracie, tak môžeme na to zabudnúť. Nepodarí sa jej stať to, v čo všetci dúfame, že sa stane. Teda, že ERC bude uznávanou medzinárodnou organizáciou. No a na záver by som rád povedal, keďže sme v parlamente na, na pôde politickej inštitúcie, kde sme volení na viac menej krátky čas, a všetci si želáme, aby sme tieto reformy videli e, realizované za krátky čas, ale tieto reformy potrebujú čas a e, nie každá e, legislatíva bude zrelá a na mieste. E, táto inštitúcia potrebuje čas na to, aby e, sa rozvinula, aby priniesla svoje plody. Takže um, podpora tejto inštitúcie by nemala byť na nasledujúci 4 alebo 5 rokov ale keď riešime e, hraničný výskum, tak nemáme dočinenia s krátkým časom. Sú to dlhodobé investície a myslím si, že to bude úspechom RC, ale mám naozaj veľkú dôveru v tom, že e, táto správa dala e, podmienky pre ďalšie zlepšenie v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mami, za túto veľmi jasnú, precíznu neschybnú prezentáciu. Myslím, že je to dobré a podnetné aj pre našu diskusiu. A som si istý, že toto dá výrazný podnet pre našu diskusiu. Teraz sa naposledy vystúpi, teda vystúpi ako posledný pán Mety. A potom, drahí kolegovia, ste na rade vy. Pán Meti, nech sa páči.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 Super. that's it. Okay. Merci. Well, good afternoon to everybody. It's a pleasure. Príjemné popoludne. Je potešením, že tu môžem byť a to z viacerých dôvodov. Pretože parlament hlasoval za vytvorenie ERC. Viete, že v rámci eh, procesu spolurozhodovania mal podstatnú úlohu v, tom, v tomto procese. Takisto hlasoval za zriadenie výkonného výboru e, alebo agentúry. Pamätám si na to niekoľko rokov dozadu. A takisto sa zodpovedám rozpočtovému výboru. Ja som teda tiež, priam, priam sa teraz odpovedám aj smerom k vám, takže je dôležité, že môžem pred vás predstúpiť e, s, takýmito, s takouto správou. Je niekoľko podvedomých posolstiev, ktoré vám budem teraz tlmočiť. Najskôr e, zopakujem to, čo povedali už kolegovia predo mnou. ERC je príkladom úspechu vynikajúci, úspech, teda vynikajúci začiatok zaznamenali, ešte stále mladá organizácia, ale ten začiatok bol skvelý. Po druhé, ako štruktúra my vlastne implementujeme investíciu, ktorá je značná, 7,5 miliardy eur, takže je nevyhnutné dobre to urobiť a máme slogan eh, v rámci agentúry, ktorý hovorí o tom, že to robíme lepšie, rýchlejšie a vlastnejšie. Ja sa budem snažiť to názorne počiarknúť po tretie, ERC je vlastne agentom, e, som zmeny v rámci Európy v tejto teda oblasti. Čo vám dnes odprezentujem, to budú niektoré konkrétne fakty a číselné údaje o agentúre, ako funguje a budem sa snažiť to počiarknúť v niektorých e, príkladoch. Ešte stále je to skore štádium, ale e, sme, pomerne, sme si pomerne istí, že sa dostavia veľmi slubné výsledky. Povieme niekoľko slov o tom, ako komisia agentúra zohľadňujú odporúčania e, od panelu revízneho, e, ktorý prezentoval profesor Meny a ja pripomeniem potom aj tie kľúčové ciele na rok 2010. Prvá vec ako e, právny subjekt, vlastne sa tu deje istý, istý, istý, istý, istý, istý, istý zrkadlový obraz generálneho riaditeľstva a hlavný, hlavným aktívom našej organizácie sú ľudia, je to tým manažerov, ktorý je už teraz dobre etablovaný. E, toto sú všetko úradníci vlastne komisie, ktorí sú vyslaní e, do tejto agentúry. Tu vidíme taký organigram. Nie je to nič e, revolučné. Vlastne 3 roky prevádzky a už je tam 20 národností zastúpených v rámci zamestnancov to je dôležité, pokiaľ ide o istú, istú reflexiu tých, tej rozmanitosti kultúr v Európe. Aj pokiaľ ide o rody, tak e, my sa hrdíme tým, že dve tretiny zamestnancov sú ženy a len jedna tretina sú muži. To je zmena. Keď sa pozrieme na tie zaužívané vzorce, to je vítané. A sústredíme sa na tých e, dočasných zamestnancov. Vidíte v rámci tohto grafu, že Máme silný kontingent e, tzv. Research Program Officers, to úradníkov pre, v rámci programu výskumu. Máme asi 40 PHD, e, teda ľudí, ktorí majú PHD titul a ktorí sú kontrahovaní a tí sú nevyhnutní na to, aby dokázali tento program naplňať. Tu vidíme e, rozvoj pracovnej sily. Začínali sme od, od nuly a vidíte, že pomerne rýchle sa nám podarilo vyhupnúť na 200, okolo 200 zamestnancov, 207. Ešte stále to relatívne malý počet zamestnancov, ale teraz sme vlastne v režime takého kontrole rýchlosti, tak povediac. Okolo roku 2013 by sme mali zaznamenať ten, ten najvyšší, tak ten maximum dosiahnuť zamestnanecké, ale aj tam budeme sa snažiť o úspory Typickou charakteristikou takéto agentúry je, že väčšina tých zamestnancov sú tzv. contract agents alebo takéto kontrolovaní agenti, ktorí v princípe sa sústredia na administratívne úlohy a na podpornú prácu, zatiaľ čo tí dočasní agenti sa sústredia prevažne na vedecké úlohy niekoľko slov k administratívnemu rozpočtu, lebo viem, že je to dôležité pre parlament. Dobrou správou je, že definitívne sme najlepším z programov rámcových tým, e, že implementujeme niektoré konkrétne špecifické programy e, s menej ako 3,5 celkového balíka rozpočtového, ktorý je vyčlenený na administratívu. Inými slovami, my e, máme úspory, pokiaľ ide o tie administratívne výdaje a tieto úspory môžeme potom smerovať do grantov, teda do výskumu. Menej peňazí na administratívu, viac peňazí na výskum a myslím si, že to je pomerne pozitívna charakteristika čo je ešte zaujímavé, e, takisto v rámci tohto grafu, mzdy, e, náklady na ubytovanie a informatika, to je asi 85, tvorí asi 85% celkových výdajov, to nie je prekvapivý fakt. Keď sa pozrieme na proces vyhodnosovania, tak e, máme tu viacero takých štádií. Je tu však taká dvojitá výzva. Nejde tu len o vysokú kvalitu, ide aj o vysoký objem. Asi 3000 návrhov dostávame, alebo teda výziev, teda v rámci tých víziev dostávame asi 3000 takých návrhov alebo ponúk. A je nutné efektívne e, robiť tie procesy, aby sme dokázali tento objem zvládať. Máme asi tisíc členov panelu, toto je tá hlavná časť e, systému, na ktorom, na ktorom spočíva celá tá ťarcha. Máme tzv. aj vzdialených rozhodcov, tak povediac, ktorých využívame, aby poskytli svoju špeciálnu expertízu alebo znalosti v prípade potreby. Ako som už povedal, členovia panelu e, sú menovaní týmto vedeckou e, radou a oni majú obrovský, obrovskú kapacitu, pokiaľ ide o nábor oni dokážu prilákať ľudí z celého sveta. Na vlastne asi 10 tých našich vyhodnocovateľov pochádza e, z oblasti mimo Európy, z krajín mimo Európy. Toto je pozitívne z viacerých hľadísk, zaručuje to istú neutralitu a takisto sme schopní e, zabezpečiť, že ERC je napojené na ten najlepší výskumný potenciál po celom svete. A toto je pomerne ne, nebolo žené možno, ale respektíve to sú e, takisto podstatné veci, ktoré sa týkajú práce RC a to je, že viacerí členovia sú nositeľmi Nobelovej ceny. Keď sa pozeráme na ten proces hodnotenia tých výsledkov, už asi 10 členských štátov sa vlastne napája na, na ERC alebo sa odvíja od, od jej práce. Tieto krajiny vlastne robia to, čo musia robiť a síce financujú na národnej úrovni tých, tých skvelých členov ERC. A takisto máme niektoré členské štáty, ktoré začínajú implementovať podobné schémy ako je ERC 1. Principle Investigators Excellence Only. A to by som v súvislosti spomenúť e, príklad Polska. Ešte krátky príklad analýzy, ktoré je, ktoré je možné vykonávať z našich e, výsledkov. E, to sa týka mladých výskumníkov, ktorí e, začínajú svoje kariéry, súvisí to s mobilitou. Na ľavej strane grafu vidíme veľmi zaujímavý prípad Spojeného kráľovstva, kde biela, modrá, červená, ako francúzska vlajka, ako francúzske vlajky, to všetko sú občania nie Spojeného kráľovstva, ktorí došli do Spojeného kráľovstva kvôli práci, zatiaľ čo tí obyvateľia Spojeného kráľovstva sú tá hnedá časť. Keď sa potom posunieme viac do stredu, vidíme tam Švajčiarsko a vidíme, že aj Švajčiarsko dokáže prilákať mnohých ľudí zvonka a tam vidíme príklad Belgická, kontrastný príklad, kde je oveľa väčší, vyšší podiel no, miestnych ľudí z takýchto analýz je možné potom e, tvoriť politiky pre výskum. Toto sú všetko ľudia veľmi vysoko kvalitní, aby ste mali istú predstavu o stupni tej atraktivity, tak tu je obrázok, na ktorom je počet žiadateľov, ktorí pochádzajú z mimo EÚ. Ešte stále pomerne skromné e, výsledky. Asi 5% tých, ktorí dostávajú granty, e, sú neeurópania, ale definitívne sa nám e, podarilo dostať späť mnoho Európanov, ktorí pracovali mimo Európy, teda hlavne v Severnej Amerike, v Spojených štátoch. Dokaz úspechu a tej zrelosti je, že budeme schopní prilákať viac ľudí, a teda aj konkrétne amerických občanov, a teda aj ľudí z rozvíjajúcich sa krajín dôležitých, e, Čína, India, Brazília a z niektorých ďalších. Niektoré kľúčové číselné údaje, e, prevádzkový rozpočet do roku 2010 1,2 miliardy, e, najvýznamnejšia rozpočtová položka v rámci tejto, tejto oblasti výskumu a ešte stále rastie 250 miliónov ročne Viac ako 900 grantov už bolo podpísaných a myslím si, že toto číslo porastie. A teraz niekoľko slov k našim eh, výkonovým ukazovateľom, ako fungujeme ako štruktúra. Aby sme si vzali nejaké eh, porovnanie, máme tu NSF zo Spojených štátov, zrejme dobrý, dobrá referenčná hodnota, dobrý benchmark. Tu sa hovorí o tom, že 70% žiadateľov eh, je informovaných o výsledku ich žiadosti do v rámci 6 mesiacov, čiže ide o odkomunikovanie tých výsledkov promptným spôsobom. A vidíte, že NSF, americká agentúra, tá, tá je v tej prvej časti a potom pod tým sú výsledky, alebo teda reakcie na naše výzvy na predkladanie ponúk. E, nie sme ešte celkom na úrovni NSF, ale blížime sa. Čiže po, tak povediať sme v tej istej lige. A to je určite dobrá indikácia, že veci fungujú tak, jak majú. A čo je ešte Lepší ako lepší indikátor je čas e, na vyplatenie, čas vyplácenia. to väčšinou je, je zdrojom problémov v rámci takýchto agentúr a ja e, rád konštatujem, že 100% z našej strany vyplácaných na čas, nielen pokiaľ ide o predfinancovanie, ale aj o tie predbežné platby. A toto je naozaj dôvod na spokojnosť pre manažment ERC. Mohol by som spomenúť nejaké ďalšie e, príklady. IF Profesor teda meni e, spomínal niektoré ťažkosti, s ktorými sa stretávali na začiatku, pokiaľ ide o vyhodnocovateľov. Nebolo nezvyčajné, že tí pochádzali, títo vyhodnocovateľia zo Spojených štátov a trvalo niekoľko mesiacov, dokiaľ dostali preplatené ich e, náklady tým, že sa agentúra stala autonómnou, tak sme dokázali dostať celý proces pod našu kontrolu a teraz to preplácanie sa deje v rámci 17 dní v priemere. Myslím si, že to je výrazné zlepšenie. Niekoľko príkladov, na ktorých budem ilustrovať to, čo robíme. Sú to dva projekty konkrétne v oblasti energetiky, pretože to je obrovská výzva. Prvý projekt súvisí so solárnymi článkami. Viete, že obrovský problém so solárnymi článkami je ich účinnosť a spôsob, ako sú používané a polovodiče. a polovodiče, teda, ktoré sú používané. Ide o to, aby sme rozvezeli e, tú otázku teda prevodu tej energie a výroby e, zo svetla, alebo väčšinou predpokladá sa nárast 11 e, až 15 percentami, ktorý to má zmysel. Druhá vec, súvisí s vodíkom ako zdrojom paliva a je veľmi ťažké vyrábať a skladovať vodík, ako viete. V rámci tohto procesu je nevyhnutné používať niektoré chemické prvky a tento konkrétny projekt, ktorý je vykonávaný v Izraeli, využíva isté mechanizmy, ktoré umožňujú obísť používanie takýchto chemických látok a používajú teda svetlo. Druhá kapitola súvisí s revíziou ERC. Nebudem to ďalej rozvádzať, pretože profesor Meny veľmi pekným spôsobom zosumarizoval všetky odporúčania. ale tá agentúra, teda komisia, agentúra e, plne zohľadňujú kvalitu správ. My sme naozaj vďačný týmu, ktorý vykonal túto správu, túto pán Meny, pani Fraberga. Súhlasíme s odporúčaniami. Na základe tohoto sme vypracovali oznámenie v oktobri minulého roku a tam je takisto aj cestovná mapa, ktorá sa týka opatrení, ktoré majú byť implementované. Je to rozdelené na krátkodobý horizont a na e, dlhodobý horizont a pričom zohľadňujeme aj dvojročné obdobie, ktoré je potrebné na tie zlepšenia. Rada pre konkurencie schopnosť sa vybrala tým istým smerom a Helga na to poukázala správnym spôsobom, čiže máme tu bod takého stretnutia v júli 2011. Aké sú tie kľúčové záležitosti? Naozaj prvá súvisí so správou a riadením. To by, niektorí kolegovia to popisujú ako baroknú rokovú štruktúru. Chceli by sme zlúčiť eh, funkciu generálneho tajomníka, profesora Maskolena, ktorý je tu eh, v miestnosti a ja budem, teda a moja osoba to budeme nahradiť teda my dva jednou osobou, ktorá bude uznávaným uznávaným vedcom, ktorý bude mať značnú skúsenosť, čiže je to úspora z veľkosti. Budeme sa snažiť eh, zlepšovať niektoré administratívne záležitosti, pokiaľ ide o expertov a máme takisto aj kapitolu, ktorá hovorí o profesionalizácii rozličných činností. To konkrétne znamená poskytovanie e, vhodnej podpory a odmeny pre členov vedeckej rady, ktorí v princípe pracujú na dobrovoľnej báze, bezplatné, ale je to obrovské penzum práce. Potom musíme ešte stanoviť e, stály nezávislý výbor lebo je nevyhnutné v pravidelných intervaloch kontrolovať výstupy z Rady pre výskum a takisto musíme zaručiť plnú transparentnosť tých procesov. Čiže tie výstupy a zápisy sú predmetom kontroly, sú verejné. Čiže čo skoro očakávame zriadenie aj toho stáleho výboru. Je Toto všetko sa chystá. Yves Meny to veľmi dobre povedal. E, regulačný aspekt EU je taký, aký je, ale pokiaľ ide o ERC, tak tam e, sa to nedá tak jednoducho napasovať. E, zjednodušovanie je teda dôležitým heslom. Jednoduchšie postupy, to znamená menej chýb, e, zodpovedanie sa, to je stále dôležitá súčasť nášho fungovania. Ale vo všeobecnosti musím konštatovať, že ako štruktúra, tá exekutívna výkonná agentúra funguje veľmi dobre, pokiaľ ide o implementáciu programu, ale samozrejme HRC je viac ako len program, musí sa z nej stať inštitúcia. A samozrejme dôležitým prvkom bude revízia finančného nariadenia. To bude návrh, ktorý vypracuje komisia v júni ešte posledný slajd. V roku 2010 e, nás čaká veľa vecí. Rozvoj, alebo teda vypracovanie e, vedeckej stratégie. E, snažíme sa rozšíriť našu pôsobnosť aj mimo Európy. Budeme vyvíjať nové nástroje, budeme vytvárať prepojenia s národnými organizáciami pre výskum a nebudeme zabúdať ani na rozmer inovácie. EIT je veľmi dôležitý ako ten medzičlánok a budeme sa zaoberať už aj nás nadchádzajúcim rámcovým programom. Druhá fáza, o tom sme hovorili, komunikácia je takisto dôležitá, tu sa o tom zmienujem, pretože budeme oslovovať e, pravdepodobne pred ešte letnou prestávkou tisíceho držiteľa grantu a počas belgického predsedníctva e, bude spustená, bude spustená slávnosť e, Starting Grand Award. Takže to je tiež dôležité. Ďakujem za pozornosť darf mich herzlich bedanken. Ďakujem pekne. Troška budeme sa ponáhľať, lebo 6. máme ďalších pozvaných hostí a chcem dať teraz kolegom možnosť položiť otázky. Nebudem teda dlho zdržovať, kto si želá slovo. Oh, už ich to mám, tie mená, pardon. Pán Cukalas, nech sa páči. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για δύο λόγους, όχι μόνο για... Ďakujem pekne, ďakujem za to, že ste mi dali slovo, ale takisto aj preto, že e, ma veľmi teší, že e, tie programy, ktoré ste od septembra vlastne e, vykonali a povedali ste, že takéto výskumné témy e, sa budú stavať na program častejšie a nás ste to aj splnili, takže to vám chcem, pán predseda, e, aj za to vám chcem poďakovať, pretože naozaj to sedí. Takisto ma teší veľmi, že tu je pani Novotný, e, profesorka z univerzity, ktorú e, som poznal už e, dávnejšie ako členku RC, teraz je predsedničkou RC, čo je veľmi príjemné zistenie, milé prekvapenie. Ja som bol generálnym riaditeľom pre výskum v mojej krajine a takže som e, tak zblízka sledoval, akým spôsobom vznikla inštitúcia ERC. Takisto ďakujem pánovi Menimu aj pánovi Metimu. Pokiaľ ide o pána Menimu, súhlasím s tým, čo povedal teda, že nesmieme zabudnúť na, práca, e, na prácu komisára Potočníka. Naozaj on prakticky chcel dosiahnuť to, čo sme my e, v ekonomickej politike nemohli dosiahnuť nedokázali dosiahnuť, a to síce ehm, zanechať ehm, istú stopu ehm, na európskej úrovni a vylepšiť mobilitu európskych vedcov. Máme teraz sériu veľkých organizácií, ktoré môžu vykonávať poriadnu, poriadny výskum, ako napríklad CRG alebo CERN. To všetko je zasluha pána Potočníka, ktorému naozaj chcem e, vzdať týmto hol, pretože e, dodal e, výskumu istý nový rozmer, ktorý doteraz, alebo dovtedy, tam prítomný nebol. Naozaj, naozaj mal skvelú víziu. Čiže my už tým pádom sme si uvedomili, že nekonáme iba v nejakom, nejakom vaku, ale, ale v kontexte celosvetovom a Zistili sme, že tie kroky, ktoré podnikáme, v skutočnosti nie sú v súlade e, so stratégiou 2020. E, nemyslím si, že tak ako povedal pán Mefi, že by sme mohli už tvrdiť, že sa nachádzame že, že by sme boli už schopní, že by sme sa nachádzali v takom stave, že už sme skoro schopný dosiahnuť alebo dotiahnuť sa na NSF. Určite tak e, nie je, ale ten, e, tá inovácia, e, vzdelávanie a výskum, ten, ten trojuholník vedecký, ten funguje už 50 rokov oveľa lepšie v Spojených štátoch ako u nás v Európe a to sa tak skoro nezmení. Chcem ešte povedať, že je veľká škoda, že Európa po 400 rokoch vedeckej hegemónie v súčasnosti podľa všetkého v súčasnosti vlastne iba doťahuje sa na ostatných. Áno, doťahujeme sa možno, ale nie sme schopní e, byť skutočným lídrom. A preto si e, myslím, že v rámci toho kalendára, toho časového harmonogramu, ktorý máme, musíme vlastne do ťahovať to, čo Američania už e, robia dlhodobo. Musíme ich iba dobiehať. Pokiaľ ide o konkurenciu e, na celosvetovej úrovni, tá neohrozuje, e, alebo tam nie sú ohrození iba Spojené štáty, práve naopak, na nás sa zase snažia dotiahnuť, povedzme, India a iné krajiny. Možno, že my máme dobré výsledky momentálne, ale vyzerá to, momentálne tak, že v skutočnosti napríklad v otázke patentov tie vysoké sú oveľa lepšie v USA. A potom je to otázka byrokracie. To takisto pre nás nie je e, pozitívna e, vec. Dá sa povedať, že vlastne ponižujeme našich vecov, ktorí chcú e, svoju vedeckú prácu vykonávať. My predsa nemôžeme ponižovať týchto ľudí, týchto vedcov tým, že ich budeme zaťažovať nejakou zbytočnou e, byrokraciou, zbytočnou administratívou. Nemôžeme predsa vychádzať z toho, že naši vedci sú nejakí podvodníci alebo nejakí zlodeji, tak sa predsa nedá pracovať. A na záver chcem povedať, pán predseda, na plene sme si vypočuli, na plene Európskeho parlamentu, e, mnohých kolegov, ktoré, ktorí povedali, že ponižovanie alebo poníženie Európy e, je tu v súvislosti s nedodržaním e, cieľov Lisabonskej stratégie a pravdepodobne aj pri tej stratégii 2020 to bude e, podobné. A pokiaľ my chceme nejakým spôsobom túto situáciu e, zvrátiť, navrhuje sa viac výskumu, viac inovácia. To je presne to, čo nás, čo nám vytrhne ten trn späty a máme vlastne iba toto jedno, jedno jediné riešenie, ktoré nám môže pomôcť. Švedské predsedníctvo samo povedalo, že potrebujeme veľmi silnú e, konkurenciu, silnú súťaž, pokiaľ naozaj chceme dosiahnuť dobré vedecké výsledky. Ja keďže pochádzam z Grécka, mm, tak asi ťažko môžem hovoriť o nejakých konkrétnych e, príkladoch z, moj- e, príkladoch z mojej krajiny, ale platí to napriek tomu a môžem sa potom iba podpísať. Ďakujem pekne a ďakujem pekne pán predseda za to, že ste nám dali možnosť k týmto témam sa dnes vyjadriť. Ďakujem pekne, pani Kavaľo. Thank you, President. Uh, first, I would like to congratulate uh, the President of... Ďakujem E, chcela by som na úvod e, pogratulovať e, predsedničke RC, takisto aj predsedovi alebo rejiteľovi agentúry, pánovi Metemu, za prácu, ktorú vykonávajú pri implementácii paneurópskeho programu na podporu hraničného výskumu, napriek tomu, že sú obmedzovaní finančnými nariadeniami. Mám dve otázky, jednu skôr takú administratívnu, jednu skôr takú vecnú do budúcna tá administratívna. Už ste e, prešetrili všetky možnosti zjednodušovania, všetky ste ich e, prebrali. Pýtam sa to preto, lebo sledujem aj EIT, odkedy začali a ja mám pocit taký, že keďže oni vychádzali možno vašich, e, z vašich skúseností, boli schopní v rámci toho finančného riadenia, ktoré momentálne máme, dosiahnuť viac úspechov, pokiaľ ide o práve otázku zjednodušovania. Tam ten výbor pre EIT je, myslím si, nezávislejší, viac autonómny ako váš e, vedecký výbor. Takže myslíte si, že ešte, sa, e, do, ešte by sa dalo aj v rámci súčasného finančného nariadenia predsa len túto, toto zjednodušenie trochu potlačiť ďalej, alebo čakáte na úplnú zmenu? A druhá otázka vecná, pán Mete o tom aj hovoril, a to je otázka ERC ako agenta zmeny, alebo istého mm, katalizátora, povedzme, zmeny v Európe. Myslíte si, že ERC je agentúra aj pre spoločné programovanie, alebo aspoň spoločné e, spoločný výber návrhov. Už ste to neformálnym spôsobom vlastne spomenuli, že neformálne to vlastne robíte, E, členské štáty niektoré e, vybrali návrhy na dobrovoľnom e, základe ako návrhy, teda, teda tie návrhy, ktoré vy ste nemohli financovať, ale nakoniec to zafinancovali členské štáty. takže na vedeckej rade hovoríte niekedy o tom, akým spôsobom by sme mohli túto úlohu tak lepšie inštitucionalizovať, akým spôsobom by ste mohli prispieť k spoločnému programovaniu alebo spoločnému výberu v, mm, v oblasti EÚ. Pani, pani Riera Madurej. Muchas, muchas gracias, uh, presidente. Bueno, yo también quiero comenzar por... Ďakujem pekne. Ja tiež chcem na úvod eh, pogratulovať pani predsedničke za jej, eh, k jej práci, k jej entuziasmu a teším ma, že je tu dnes medzi nami. Teším ma, že dnes môžeme vymieňať si názory, pokiaľ ide o to, akým spôsobom e, už ERC e funguje. Vždy e RC bol považovaný za najlepší program 7. rámcového programu. My by sme chceli, aby ste tu vystupovali možno ešte častejšie, ak by sa to dalo, aj keď uznávam, že aj toto vaše dnešné vystúpenie je mimoriadne vhodné, lebo sa nachádzame v situácii, kde už by sme mali mať, alebo aspoň začínať mať e, isté predstavy o tom, e, čo by bolo treba opraviť a to v rámci práce na 8. rámcovom programe. Možno jedna z hlavných otázok, o ktorých budeme musieť e, najbližšie rozhodovať, je otázka toho, či súčasná štruktúra ERC je vhodná, alebo či, ako viacerí z vás povedali, by bolo lepšie prejsť na štruktúru E, založenú na starom článku 171, teraz 187. Pokiaľ ide o tú strednodobú e, revíziu, pokiaľ ide o tú správu tejto skupiny, čo inak je veľmi dobrá správa, chcem povedať, okrem toho, že sa definovalo, že viaceré veci bolo, bolo treba zmeniť, niektoré krátkodobo, možno niektoré e, dlhodobejšie, je tam naďalej otvorená aj mm, brána, povedzme, nejakej novej revízii v budúcnosti, aby sme si povedali, či tá štruktúra RC je naozaj vhodná, alebo či by štruktúra mala byť zmenená. Ja by som sa chcela spýtať, že keď teda e, nejakým spôsobom v budúcich rokoch sa rozhodne prejsť na e, TCD podľa článku 187, či už istým spôsobom pripravujete alebo vykonávate nejaké štúdie v tomto zmysle, alebo sa stretávajú nejaké pracovné skupiny, ktoré by sa tomu venovali. Pretože ak takáto alternatíva existuje, mala by byť dobre defino, definovaná, ak takéto rozhodnutie e, raz bude prijaté, aby sme takto mohli začať fungovať, odkedy bude fungovať e, 8 program. Ešte sa chcem spýtať, e, pána Metyho, či e, o tomto e, výbor rozmýšľa. Pána Metyho sa chcem spýtať, aké argumenty by mal v prospech toho, aby sa prešlo e, na fungovanie podľa článku 187. Ešte by som sa chcela vyjadriť trochu k téme rozpočtov. Okrem samotných čísel pokiaľ ide o, to, e, o tú tému e, rozpočtového plánovania, ktoré bolo vykonané počas 7. rozpočtového pro, e, programu. Pardon. Teda chcem sa vás pýtať, či sa splnili tie cele, ktoré sme mali a aká cesta bola prejdená a takisto, ako to vyzerá až do roku 2013 napríklad, či sa stalo častokrát, že sme nemohli zafinancovať dobre alebo skvelé projekty, skvelé štipendia, len preto, že neboli k dispozícii dostatočné zdroje. A na záver chcem povedať, že všetci traja ste sa zhodli na tom, e, že ERC je, je úspešný projekt, ja samozrejme s vami v tom e, len a len súhlasím, ale myslím, e, že najvyššie treba aj k problémom v živote pristupovať takým pozitívnym spôsobom a preto si myslím, že, že naozaj je to, je to správny prístup, ale predsa len sa chcem každého z vás spýtať, aké veci by ste do budúcna e, zmenili, aby sme všetci vedeli, čo pred 8. rámcovým programom treba ešte zmeniť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kosendes. Gracias, señor presidente. Yo he de decir que Ďakujem pekne. Ja e, naozaj e, som tu dnes mala skvelý zážitok, bolo to ako nejaký čerstvý vzduch e, v tomto e, v svete, kde každý výskum je síce skvelý a nie sú žiadne problémy, ale výsledky sa ne, m, nedostávajú. A preto sa mi páčia vaše vystúpenia, pretože vidíme, že Európa sa jasne venuje e, výskumníkom a ukazuje, že e, výskum je individuálna práca. Preto si myslím, že istým spôsobom pokrývame istú, istú medzeru vo svete, kde projekty vlastne respektíve funguje to takto, že členské štáty možno, že dajú dajú financie konkrétnym projektom, ale nehovoria o štipendiách pre interné vzdelávanie. A preto, keďže to je to veľmi dôležitá vec, mám prvú otázku. Takže v tejto vašej, v rámci tých vašich skúseností s výskumníkmi, s mladými výskumníkmi, nebolo by zaujímavé urobiť isté odporúčanie vo veci toho, akým spôsobom by sme mohli mať, akú politiku by sme mohli mať v Európe pri e, podpore vedcov. Ja si myslím, že nám treba jasné líderstvo, pokiaľ ide o tie základné koncepty. Aké teda skúsenosti máte s tým, aké sú problémy e, mladých výskumníkov a z toho by mali byť alebo vychádzať konkrétne návrhy, ale tieto, tieto skúsenosti, túto víziu treba niekde zohľadniť, niekde zachytiť. Navyše myslím si, že by ste mali mať schopnosť alebo možnosť toho, aby ste hodnotenie robili aj po krajinách, aby ste mohli dávať odporúčania konkrétnym e, prípadom. Napríklad u nás v Španielsku štipendia dostáva, ale respektíve dáva iné, dostáva, dáva iná inštitúcia ako tie jednotlivé projekty. Takže koherentnosť medzi výskumami a medzi projektami a medzi vzdelávaním e, je veľmi dôležitá. U nás to tak nie je, ale malo by to tak byť. Či by ste nám prípadne mohli povedať, aké sú hlavné problémy, ktoré výskumníci e, vo svojom živote e, práve profesionálnom mm, vlastne stretávajú. Ja som tiež univerzitná profesorka, posledný rok aj učím a zistujem, že naozaj profesori majú obrovské e, problémy. Bolo to, je to pomaly ako niekedy v 16. 16. <laughs> storočí išli misionári do Južnej Ameriky a takmer boli ohrození na živote. Ja mám pocit, že výskumníci častokrát sú v súčasnosti v podobnej situácii. Takisto vítam, čo ste povedali k tej byrokracii. My, poslanci, sme e, vlastne obeťami byrokracie, ktorá nám nedôveruje a všetci si tu o nás myslia, že sme nejakí podvodníci, zlodej a keď nemáme boarding, e, boarding ticket alebo čo, tak e, hneď si o nás že kradneme alebo čo. Takže <laughs> e, po, poznám túto vašu skúsenosť a myslím si, že čo možno najrýchlejšie by bolo E, čo, najlepšie, čo najlepšie by bolo vhodné prejsť na ten článok 187. Pretože byrokracia to je ako drak, ktorý čoraz viac panien musí zožrať. Je to istý drak, ktorý furt rastie, žerie, zväčšuje sa a preto sa na túto otázku práve, práve pýtam. Mm, veľmi v tomto s vami súcitím. A potom posledná otázka. E, e, tá je veľmi blízka mne osobne a to si čo sa deje s humanitnými e, vedami, so sociálnymi vedami. E, majú vôbec e, ešte istý priestor vo vašom programovaní? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Correra de Campos. Obrigado, senhor Presidente. Tentarei ser telegráfico. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim, hovoriť sa veľmi, pokusím sa hovoriť veľmi stručne. program ECR má veľmi dobrú reputáciu, nie len kvôli tomu, čo ste povedali dnes, ale aj kvôli tomu, že ja môžem podať osobné svedectvo, poznám klientov tohto programu a v mojej krajine sú príjimateľa grantov veľmi spokojní. No a <clears throat> ten program je veľmi rozumný zdroje rešpektujú európske tradície. Je to program, ktorý vklada dôveru v mladé talenty. A preto um, prideluje zodpovednosť mladým. Sú to granty v, na úrovni Advanced eh, alebo Starting, a je to naozaj veľmi dôležité, pretože to predstavuje veľký krok vpred. Mám jednu pochybnosť. E, tento program je v európskom kontexte veľmi asymetrický, čo sa týka potenciálu výskumu. Hovorilo sa tu o mobilite výskumov, výskumníkov a mohlo by sa uh, hovoriť aj o distribúcii projektov medzi krajinami. Mali by sme si rozmysliať, ako vytvoriť istú kritickú masu, lebo potom budeme opakovať tú istú kritickú masu a tie isté zostavy z tých najsilnejších krajín. A toto by mal byť hlavný cieľ programu. Potom druhá otázka. Tento program e, riskuje, že zmení mladých, ambicióznych, talentovaných výskumníkov na administrátorov. <clears throat> Pýtam sa, súhlasíte alebo nie s tým, čo som povedal? No a potom druhá otázka. Kritéria pre hodnotenia úspešnosti tohto programu. Um, tie nedávne publikácie o tisíc udelených grantov, Nezasa mi to nič moc, sme ešte na začiatku, ale tie kritéria Eh, úspechu sú počty publikácií alebo nejaké iné kritérium. Ja som si ho nevšimol, možno to je moja vina. Môže to byť nejaké hodnotenie ex post alebo krátkodobá revízia ehm, teda toho, kto prešiel od starting grant do advanced grant. No a potom vlastne Ehm, tie projekty zanikajú. A niektoré nezaniknú prirodzene, toto, tomuto sa nedá vyhnúť. <clears throat> Payplane, ktorý je zaručený, je to veľmi zaujímavé. Dúfame, že získame odpoveď do roku 2013. Ale keď sa pozeráme na niektoré z nich, o ktorých sa dnes hovorilo, vy máte ambíciu, že e, sa zmeníte na organizáciu, ktorá sa bude podobať na tie americké organizácie. Je to legitimné, tie organizácie v Amerike sú prestížne ale my by sme mali zaručiť financovanie aj e, za rámec 7. rámcového programu. Chcem vám poďakovať za prezentáciu, ktorú sme si vypočuli. Ďakujem, kolegyňa Matias. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať našim hosťom za ich prezentácie Naozaj sme si vypočuli veľmi dôležité eh, otázky, ktoré som chcela položiť, mi ukradol z úst predchádzajúci kolega. Ja eh, by som chcela spomenúť, eh, že Európska rada pre výskum je to veľmi dôležitá inštitúcia, treba ju zhodnotiť Ďakujem, že medzi nás prišla pani profesorka Novotný, pretože uh, spomenula niektoré aspekty a spomenula uh, to, že v kontexte európskeho výskumu treba priniesť zásadnú zmenu. No a ja chcem zopakovať to, čo povedal predchádzajúci kolega. Sú tu finančné problémy, Ďalej problémy, ktoré sa týkajú zjednodušenia. A ak sa pozrieme na to, ako sa e, ako vyrástlo toto centrum, ako sa vyvíjalo a ako sme prispeli k zjednodušeniu, tak podľa mňa netreba e, oddelovať tú administratívnu časť od výskumnej časti. Mali by sme dospieť k zjednodušeniu systému udelovania štipendií a grantov. Je to dosť pozitívne. um, veľmi ťažko sa nám bude pre, predbiehať Spojené štáty a Európska rada pre výskum by mala byť nástrojom pre zmenu v našich ekonomikách a našich spoločností. A potom tu prichádza problém koncentrácie zdrojov. To naďalej platí, je to veľmi dôležitý problém. Takže aké riešenia nám umožnia rozrešiť tieto problémy. Samozrejme sú isté normy, disparity medzi disponibilnosťou Existuje to v členských štátoch, ale aj medzi členskými štátmi. Myslím si, že ohľadom tohto môže Európska výskumná rada zohrať veľmi dôležitú úlohu. No a potom nemôžeme zabudnúť na to, čo už bolo povedané. Nie sú to moje slova, ale pani profesorka novotny odviedla obrovskú prácu. Nemôžeme vytvoriť európsky výskumný priestor bez toho, že skúsenosti a poznatky budú zapadať do kontextu. Všetci musíme prispievať k tomuto cieľu. Ďakujem pekne ako posledný Láska Bubinská. poszczególnych krajach Unii Europejskiej, poszczególne kraje Unii Europejskiej bardzo nierówno korzystają. W krajach Europejskiej Unii e, sa veľmi nerovnomerne využívajú fondy, ktoré sú určené na výskum, tieto, tieto granty. Podľa vášho názoru, čo spôsobilo takúto nerovnomernosť? Myslím na štáty, ktoré len nedávno vstúpili do EÚ a ktoré stále e, zaostávajú za tými štátmi, ktoré vstúpili do EÚ skôr. E, je to téma vašich analýz. Bojím sa, že tieto rozdiely sa ešte len prehlbia. ak zabezpečíme e, podporu inováciu, je, je to je prirodzené ak zabezpečíme technologický pokrok, tak tie krajiny, ktoré vlastne e, zaostávajú, tak e, budú zaostávať ešte viac. Čiže tie kritériá, ktoré um, um, s, zdôrazňujú inováciu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, už sme prekočili náš čas. Ale... Takže čas sme troška prekočili, ale všetky otázky zazneli a teraz poprosím tu na prítomnú dámu a aj pánov, aby sa pokúsili vo všetkej stručnosti odpovedať na tie otázky. Možno by ste to mohli tak rozdeliť, aby každý zodpovedal istú časť. Pani profesorka, nech sa páči. Tak začnem. Niekoľko slov o úspechu RC a ako vnímame úspech RC. Je dôležité uvedomiť si filozofiu ERC a to je investovať do jednotlivých výskumníkov a do výskumu z dola hore. Takže veríme, že jednotlivci vedia najlepšie, kde je tá dynamika vedy a kam smeruje. Veríme, že oni sú najbližšie k tým eh, zaujímavým novým myšlienkam a je našou úlohou nájsť a pomôcť financovať týchto ľudí. Čiže my investujeme predovšetkým do budúcej generácie európskych výskumníkov Chceme, aby zostávali v Európe, alebo chceme ich presvedčiť, aby sa vracali do Európy v prípade, že sú mimo nej a chceme sa stať atraktívni my pre zvyšok sveta. Po druhé, ERC vlastne vedie tým, že je príkladom a že stanovuje štandardy vyhodnocovania, ako vieme, nie je procesom rovnakým vo všetkých európskych krajinách. A preto všetky mladí ľudia, majú e, veľmi e, dobre vyvinuté vnímanie, pokiaľ ide o spravodlivosť a transparentnosť systému vyhodnocovania. Oni vedia rozoznať, či je s nimi nakladané spravodlivo alebo nie. A oni vzhľadajú k ERC. To je vlastne efekt, ktorý e, ide smerom dole, ide smerom tým krajinám, ktoré nemajú rovnaké štandardy vyhodnocovania a tí mladí artikulujú vlastne potrebu zmeny v ich krajine a to je veľmi pozbudivé pre nás. My takisto sme v tom predvoji tým, že dávame príklad a tu by som v tejto súvislosti rada privítala zvýšenú administratívnu flexibilitu a takisto aj väčšiu inovatívnosť, pokiaľ ide o to, čo ERC môže robiť v rámci existujúceho rám, teda v tom existujúcom rámci, tým, že bude schopný ukázať, že sa to dá robiť aj ináč Tie čísla sú tam, tie najlepšie poukazujú a je možné sa o ne oprieť. Dovolte, dovolte mi vrátiť sa k otázke sociálnych e, vied a humanitných smerov e, sociálne vedy a humanitné odbory vždy mali svoje miesto, svoje zastúpenie VRC. E a pokiaľ si spomínam, aj v rámci diskusí nikdy nebola otázka, že či tam patria alebo nie. Oni tam definitívne patria. V rámci toho rozpočtu máme 10 rezervovaných na interdisciplinárne projekty, čiže celkový objem 14 A to, čo vidíme teraz, a to sme počuli aj dnes ráno, tie čísla, ktoré sa týkajú sociálnych vied a humanitných odborov, tie sa zvyšujú, pretože podobne ako inžinieri, mimochodom, to sú tie dve komunity, ktoré v tejto chvíli zistujú, že ERC je tam aj pre nich oni eh, mali pocit, eh, že sa tam dokážu nejak napasovať do toho, ale že nedokážu nejakým spôsobom eh, splňať tú požiadavku bottom-up, ale teraz je to už ináč a je to pozbudivé. A nakoniec ešte niečo ohľadom sústredovania zdrojov a asymetrické distribúcie, ktorá je tu opäť prítomná. Tu by sme mali opäť byť tí, ktorí stanovia ten príklad krajiny samotné a tam zaznela otázka, prečo tu vlastne existujú tieto nezrovnalosti, tieto rozdiely. V časti to súvisí s krajinami, ktoré neinvestujú dostatok peňazí do e, výskumu a vzdelávania. A vidíme tu istú koreláciu, istý, istý vzťah, nie kauzálny, kauzálne prepojenie, ale koreláciu medzi investíciou do krajiny a e, počtom grantov alebo počtom udelených vecí, e, prostriedkov zo strany ERC preto je dôležité, hlavne pokiaľ je o tie nové členské štáty, napríklad e, by som povedal, prečo nevyčleníte isté percento, možno 1%, možno 2%, možno 3 štrukturálnych fondov na základný výskum, pokiaľ ide o venovanie e, takýchto prostriedkov na to, aby ste sa dostali na úroveň, kde budete schopní uchádzať sa aj o e, peniaze z ERC, čiže sú spôsoby, ako to urobiť, sme si to plne vedomi, ale tie pozbudivé signály, ktoré ja dostávam, napríklad počas rozhovorov sme sa nedávno stretli v Bukurešti, takže hovorili sme tam s kolegami z Rumunska, to posolstvo, ktoré dostávame, tak to hovorí o tom, že sa máme pridržať len toho princípu excelentnosti a výnimočnosti. Neurobte žiadne ústupky, pokiaľ ide o tento princíp. Takýto spôsobom je to komunikované, ale samozrejme aj tie krajiny musia odviesť svoj diel práce, tak aby vytvorili tie správne podmienky, pokiaľ ide o podporenie výskumu a výskumných inštitúcií a takisto napríklad aj pokiaľ ide o financovanie tých agentúr, tak ako to robí Polsko, tak aby sa dostali na európsku úroveň. A z tohto pohľadu vidím ten vývoj veľmi pozbudivý, ako pozbudivý. Ďakujem. Ja začnem od konca, tam, kde ste ukončili vaše otázky. Istotne to potrvá istý čas, skôr ako napríklad nové členské štáty dobehnú tie staré pôvodné členské štáty. Ale myslím si, že v prvom rade je tam nádej. Napríklad e, podľa mojich minulých skúseností mali sme veľmi veľký podiel študentov PHD z Polska. Samozrejme, trvá to istú dobu, skôr ako e, sa posunú v tom akademickom rebríčku e, títo ľudia. Nesnaž, nesnažme sa ale e, nejakým spôsobom na silu to, tú distribúciu robiť. E, nemali by sme byť ako, ako Číňania. Číňania vysielajú študentov do celého sveta, predovšetkým do Spojených štátov, tak aby dostali tie najlepšie, to najlepšie školenie. A, a potom pristupujú k repatriácii, alebo teda k opätovnému pritiahnutiu tých najlepších výskumných, pracovníkov výskumných síl smerom teda domov. A ako to, to bol toho svetkom, tak tá čínska stratégia bola veľmi efektívna a rýchla. To je jeden spôsob. Druhý spôsob, ktorý nás môže zaviesť e, mierne za hranice ERC, ten súvisí s financovaním e, tých e, prostriedkov Marie Curie, z fondu Marie Curie. Takéto stáže Marie Curie to sú programy Áno, ktoré sa týka postdoktorálnych štúdí a tam máme def- isté, isté medzery. Dve tretiny takýchto prostriedkov, alebo teda takýchto idú na neamerických študentov. Každopádne oni majú pritiahnuť mladých výskumníkov z celého sveta môžete mať amerického občana, ktorý eh, je lídrom prestížnej, prestížneho odboru, teda prestížnej, časti univerzity, ale bude tam len malý zlomok tých spolupracovníkov, ktorí budú Američania. Myslím si, že Európa by mala súťažiť so Spojenými štátmi, pokiaľ ide o ponechanie si najväčšieho počtu takýchto pridružených eh, výskumných pracovníkov v Európe, alebo sa snaží ich eh, priniesť eh, späť, alebo prilákať Číňanov, Indov do Európy, tak aby posilnili eh, kapacity laboratórií. A ja vám poviem, a to je taká osobná pripomienka, ja keď som mal, mal svoje vzdelanie v rámci francúzskej provinčnej univerzite, ja som tedy dostal v tom čase možnosť ísť do Spojených štátov a to bolo ohromná, to bola ohromná skúsenosť, ktorá ma poznamenala na zvyšok eh, môjho života, lebo ja som sa oboznámil napríklad eh, s fungovaním skutočnej knižnice, ako, ako poriadne vybavenej. Myslím, že by sme eh, mali poskytovať viac takýchto príležitostí pre študentov PHD a po celom svete. Nemalo by trvať to 6 mesiacov medzi časom, kedy je udelené e, takéto, takéto Marie Curie, takéto prostriedky z, z programu Marie Curie niekomu a medzi časom, kedy tieto keď to zmluva bude podpísaná. Tých 6 mesiacov je príliš dlho. Byrokraciu môžeme zjednodušiť. Som naozaj zastancom zodpovedania sa, zodpovednosti, kontrol a tak ďalej, ale Nemali by sme už teraz niesť dôsledky po Santerovej komisii. Po komisii Santera tu bola veľká miera podozrievavosti vzájomnej. E, uchovajme tú minulosť a poďme smerom k spolupráci, ktorá vychádza z dovery. V prípade, že niekto tu hrozí verejnými sankciami, silnými, ale nie je možné nejakým spôsobom transformovať komisiu, ktorá e, sa skladá z veľmi inteligentných ľudí, a ktorí majú kontrolovať boarding, e, letenky a veci takéto, kvôli preplaceniu nákladov, to je mrhanie ich intelektuálnych schopností, takže mali by sa sústrediť na primárne a sekundárne veci. Financovanie je dôležité, ale nie je tým podstatným faktorom. V prípade, že nebude to financovanie správne riadené, tak potom e, len minieme kopu peňazí. Čo je oveľa dôležitejšie, aby agentúra mala tú autonómnosť a kapacitu správne riadiť peniaze. To je oveľa dôležitejšie ako množstvo peňazí, ktoré dáte e, tejto agentúre. Mobilita, áno, naozaj, tá je podstatná, ale tu je možné podporiť aj inými prostriedkami, napríklad aj formou takýchto stáží e, Marie Curie v rámci Marie Curie programu. Niekto sa pýtal na otázku, či nepretransformuje tých e, mladých e, výskumníkov na expertov v rámci administratívneho riadenia, manažmentu. Je to pravdou. V mnohých krajinách, vrátane mojej, mnoho univerzít nie je schopných uchádzať sa o tento európsky program. Oni zriadujú špeciálne oddelenia v rámci svojich štruktúr, tak aby sa dokázali uchádzať nehovorím o ERC, hovorím o 7. rámcovom programe. V prípade, že v krajine, ktorá, kde je výrazná byrokracia, ako napríklad vo Francúzsku, keď musíte zriadiť útvar, ktorý bude disponovať konkrétnou expertizou na to, aby sa mohli uchádzať, tak vtedy je to signál, že dejú sa nesprávne veci. Zjednodušovanie je nevyhnutným predpokladom v prípade, že chcete správne narábať s európskymi peniazmi a to aj efektívnym spôsobom. Thank you. Very quickly, uh, to answer Ms. Professor Carvalho, uh, thank you for the question. Ďakujem pekne. Ďakujem aj uh, za otázku poslanca Carvalho. EIT, to je veľmi je zaujímavý prvok na porovnávanie. V zásade EIT bolo inšpirované ERC alebo skúsenosťami z ERC, aby sa vyhlo niektorým problémom, ktoré my sme mali a teraz možno zase my by sme sa mali sami inšpirovať e, skúsenostiami EIT. E, poprvé je to schéma sui generis, čo v prípade RC nie je celkom pravda, takže možno to treba aj zvážiť. Ale samozrejme tá povaha je odlišná, pretože je to verejno-súkromný e, podnik a v RC tie tie súkromné zdroje sú, sú minimálne, naozaj je to hlavne verejná organizácia. Pokiaľ ide o to zjednodušovanie, určite sa snažíme ísť týmto smerom, máme isté návrhy na DG budget, máme momentálne aj grant, ktorý sme sa snažili čo možno najviac jednodušiť, ale mali by sme prejsť niečomu ešte jednoduchšiemu. E, namiesto grantov by to mohla byť cena E, to by bolo ešte jednoduchšie na administratívu, ale ešte sme sa k tomu nedopracovali celkom. Samozrejme sme e, zvedaví, akým spôsobom sa budú navrhovať zmeny vo, finančných, e, vo finančnom nariadení, ale opakujem, je to DG budget, ktorý, ktorý je hlavne zodpovedný túto oblasť. Pokiaľ ide o ten systém hodnotenia a prepojenia na národné systémy, ako Helga aj povedala, keď sme navštívili hlavné mesta štátov, je to, zistili, zistili sme, že to je že to je mm, zaujímavý koncept. Na jednej strane e, sa akceptovala tá myšlienka iba excelentnosti, ale zároveň sú tu jednotlivé národné problémy. Napríklad v, Roman, v Rumunsku, keď sme o tom hovorili s rumunským ministrom, ktorý samotný je mladým vedcom, on navrhol možnosť toho, že by hodnotiaca platforma ERC, ktorá je naozaj skvelá, naozaj skvel, je to skvelý systém, ktorý zase je zadarmo poskytovaný, a že by sa časť e, rumunských fondov um, využila na financovanie iba rumunských vedcov e, prostredníctvom platformy ERC a iba excelentných. A to by možno bola najlepšia kombinácia týchto dvoch vecí. Potom otázka pani Riera Madurej. rozpočet to ste podali správne. 7,5 miliard to bola dobrá hodnota. Naša miera úspechu je 12-15%, čo myslím si je náročné, náročná hodnota, ale aspoň to ukazuje, e, ukazuje to, že naozaj podporujeme iba tých najlepších a to je pozitívna vec. Ale objem e, prihlášok najprv sa e, zvyšoval a teraz sa pripravujú ďalšie programy, takže budeme to musieť e, do budúcna zohľadniť, ale e, ten začiatok bol v tomto zmysle pozitívny. Pokiaľ ide e, ide o to stretnutie, o to povedzme randevu, tak to bude 2. júla 2011, čiže 2 roky, ale už to nie je až tak ďaleko. A potom, pokiaľ ide pani komisárku Genquinta, veľmi je na tieto odporúčania panelu aj splniť, takisto aj závery Rady pre konkurencie schopnosť. Ona veľmi, veľmi vážne túto vec e, berie, navštívila aj e, agentúru, stretla sa s pani Novotný, e, prišla na stretnutie rady, takže naozaj tie signály z jej strany sú vyslovene pozitívne. Pokiaľ ide o väčšinu odporúčaní, som presvedčený, že môžeme ich aj splniť z veľkej časti. Pokiaľ ide o revíziu finančného riadenia, tak to je ešte otvorená. Pýtali ste sa, čo by sme zmenili. Určite ten e, model grantov, ale to je iné veci prepojené, a potom aj riadenie, pretože tá štruktúra by nemala byť e, otvorená nejakej dennodennej kontrole zo strany e, rodičovského DG, pretože to nie je veľmi efektívny systém riadenia. Či z našich hlavných e, výskumníkov robíme byrokratov, to ste sa pýtali, pán Korea Campos. Ja si to nemyslím. Ja Tiež som pracoval na univerzite v Kalifornii a v USA, to je jedna z najlepších univerzít a vždy som si uvedomoval, že ich eh, správa, ich administratíva je mimoriadne efektívna. Samozrejme, vždy k istej administratíve dochádza, k istej administratíve dochádza, keď máte verejné zdroje, ale v Amerike ten systém, alebo v tých amerických dobrých univerzitách je veľmi dobrý systém toho, aby e, tu pap- tie papierovačky nerobil e, samotný výskumník, ale aby to robila samotná administratíva. A to presne by sme mali my dosiahnuť aj v Európe, pokiaľ chceme mať lepšie univerzity. Špičkové univerzity VRC e máme a častokrát nás teší, akým spôsobom sa dobre vedia zorganizovať. Čiže už aj teraz dá sa povedať, že idú dobrým smerom. Ďalšia otázka, či by sme by sme sa mali stať istou európskou verziou NSF. E, Európa je iná ako USA, ale nie je to e, zlé porovnanie, ale potom všetko treba násobiť piatimi e, rozpočet, počet zamestnancov a tak ďalej. Ja myslím si, že NSF trvalo 40 rokov, kým sa dopracovala do tej fázy, do toho stavu, ako ju poznáme dnes. To je z mojej strany všetko. Darf mich bedanken bei Frau Professor Novot. Poďakujem sa profesorke Novotnej, takisto pánovi Menimu a pánovi Metrimu. Myslím, že to bola dobrá reklama pre európsku výskumnú politiku. Veľmi, veľká srdečná vďaka a želáme aj úspešnú budúcnosť a takisto aj vzájomnú spoluprácu dobrú a takisto želáme, aby ste e, si zachovali tú nevyhnutnú nezávislosť, ktorá je potrebná v prípade, že bude potrebná naša pomoc, tak sa ozvite. Čiže ďakujem pekne, týmto sme vybavili tento bod programu od schôze a dostávame sa k ďalšiemu. Yes. This day is a little bit terrible. Yeah. Merci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 Dámy a páni, pokračujeme. A pokúsime sa v rámci toho krátkeho času, ktoré nám zostáva, ešte upriamiť našu pozornosť na túto dôležitú oblasť. E, dali, zadali sme vypracovanie štúdie, štúdia o automobilovom a leteckom priemysle. Výsledkom je to, čo máme pred sebou a teraz aj uvidíme niečo konkrétne, alebo si vypočujeme. Chcem e, privítať Anna Sofiu Kérez Souza Branko a za Peňu. Dobre, povedal som to, vydal sa pán predseda, no neviem. Vítajte srdečne. Môžete začať, ak nabehne pán počítač. Niekedy ten spôsobuje problémy. okay. start, please. Okay. Um, <laughs> we will start because we will present the results of a study concerning the synergies. Budeme eh, hovoriť o výsledkoch eh, štúdie o možných synergiách medzi automobilovým eh, sektorom a sektorom letectva a ich dodavateľských reťazcoch. Táto štúdia bola vykonaná od februára 2008 do februára 2009 a tá prezentácia e, sa vykonáva až teraz, lebo boli voľby v Európskom parlamente. A potom zase e, iné veci sa diali, takže až preto je teraz tá prezentácia. Nemáme veľa času, nebudem čakať na tú prezentáciu a rovno začnem. Takže Vychádzame z práce Španského centra pre dopravu a energetiku, to je centrum, ktoré sa volá CIDAUT. To si uvedieme, potom si povieme o tej štúdii, o tej metodike tejto štúdie, potom si povieme o možných synergiách a o odporúčaniach pre konkrétne politiky. No, speak in Spanish, uh, Portuguese.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 ok. Bueno, yo voy a, si no les importa, hablo en castellano. En, en... Ja budem hovoriť po španielsky. Poprvé chcem sa poďakovať všetkým za to, že nás pozvali, akým nabehne tá prezentácia. Už to sa bude čoskoro, tak e, povieme vám niečo o organizácii, z ktorej my pochádzame, alebo kde my pracujeme a, a ktorá nám umožnila vlastne túto prácu pripraviť a tá prezentácia organizácie je asi ľahšia e, na vykonanie aj bez e, PowerPointu. Takže my sme výskumné stredisko e, v oblasti pôvodne automobilizmu, ale neskôr sme sa rozšírili aj na iné formy dopravy a energetiku a o tom hovorí táto štúdia. Hľadáme totiž synergie medzi jednotlivými sektormi a keďže e, technológia zo sektora automobilizmu už e, prechádza aj do iných sektorov, ako napríklad letectva, alebo prípadne aj železnej dopravy, tak e, tomu sa venujeme my. Vale, eh, simplemente, ¿por qué esto ha sido posible? Sobre todo porque una de las grandes... Jedna z hlavných oblastí výskumu vychádza z toho, aby sme sa pozreli na všetky eh, jednotlivé eh, kroky alebo fázy v, tej, eh, v tom reťazci pridávania hodnoty. Máme znalosti a odborníkov aj tými, ktoré nám, ktoré nám umožňujú vlastne sa venovať jednotlivým fázam, ktoré sa tu opisujú v rámci sektoru automobilovej dopravy Eh, máme veľmi náročnú situáciu. Tam eh, sa veľmi eh, strážia náklady, časy a technológia, ktorá má byť čoraz viac vo väčšej miere aplikovaná. Samozrejme, nie je to isté analyzovať nejaký konkrétny produkt ako je napríklad sedlo konské sedlo, to je, to je jeden príklad a potom máte samozrejme oveľa odlišné príklady, ktoré sa, dochádza, ktoré sa nachádzajú častokrát až e, v prvej fáze industrializácie. A ešte k, tej, e, k tomu úvode, k tomu úvodu, k tej prezentácii našej organizácie, chcem povedať, že sme schopní, alebo podarilo sa nám vytvoriť istý spin-off z, vychádzajúci z základného výskumu až po implementáciu technológie v obidvoch oblastiach, aj v leteckom, aj v automobilovom sektore. Teraz vlastne na slajde môžete vidieť niektoré konkrétne príklady. E, tam máte firmu, ktorá sa venuje výrobe e, alumíniových e, výrobkov pre, e, pre automobilky a je to vlastne mm, produkt, ktorý sme my pripravili. Pred pár mesiacmi začali aj vyrábať a dodávať do prvých e, vozidiel. A ďalšie firmy tam zase e, vidíte, že vyrábajú e, súčiastky pre letecký pre leteckú dopravu. Takže teraz sa dostaneme k tej samotnej správe, potom čo sme našu inštitúciu pre zložili a urobi to, predstavili, pardon, spraví to e, moja kolegyňa. Takže toľko k tej organizácii a teraz samotná štúdia. Hlavnou, hlavným cieľom bolo hovoriť o hlavných, e, najviac potenciálnych synergiách a zistiť, či sú isté synergie, ktoré sú možné medzi sektorom automobilovej a leteckej dopravy. Plus sú tam aj možnosti aktivita a odporúčania poli- konkrétnych e, politík s tým, že chceme nájsť také riešenia, ktoré budú pozitívne pre oba sektory, tak aby aj letecká, aj automobilová doprava mohli e, ťažiť z toho výskumu, ktorý my sme vykonali. Aký postup sme zvolili? Najprv sme vykonali istú istú, istú štúdiu hlavných e, víziev v tejto oblasti Pozreli sme sa na rôzne ehm, štúdie, výsledky, kde sa už hovorilo o konkrétnych synergiách a potom sme vlastne pre, prešli k vykonaniu konkrétnych odporúčaní. E, proces revízie bol dosť e, intenzívny. E, pozreli sme sa na viac ako 100 na viac ako 100 dokumentov, či už to boli nejaké cestovné mapy, či už to boli e, iné druhy mhm. dokumentov e, a tie nás pri tých našich odporúčaniach nám dosť, e, tie nám, tie nám dosť pomohli. Našim hlavným cieľom bolo dosiahnuť stanovisko alebo názory dôležitých aktérov z obidvoch si, sektorov, pokiaľ ide o tieto synergie, aby ste nám povedali, či si myslíte, že takéto synergie existujú a či je možné dosiahnuť isté aktivity na úrovni EÚ na podporu takýchto synergií. Viac ako 200 e, aktérov bolo kontaktovaných, či už z sektoru priemyslu, z univerzít. A proste naozaj tých, tých, tých aktérov bolo veľa odlišných. Hlavné témy e, v tejto štúdii Mali sme okolo 15 sekcií, ale dve hlavné témy sa týkali um, potenciálnych synergií, teda či si myslia, že existujú a v akých oblastiach a potom, či si myslia, že nejaká európska iniciatíva by e, bola pozitívna pre oba sektory a akým spôsobom by mohla byť implementovaná. Máme tu, alebo dostali sme reakciu zo strany možno 60 z tých 200 aktérov medzi nimi, teda týkalo sa to nielen samotnej štúdie, ale potom sme vykonali aj niektoré osobné rozhovory, zavolali sme niektorým e, e, ľuďom, hlavným európskym asociáciám alebo platformám, klep, napríklad Joka, Akar. A e, za členy sme tohto procesu okolo 17 krajín. Takže, aké boli hlavné výsledky? Viac ako 80% aktérov povedal, že e, takýto potenciál tu existuje. Nie je teda všetci úplne, ale väčšina áno. E, hlavne, pokiaľ technológie tie sa týkali nových materiálov a elektronických systémov a viac ako 70% bolo za to, aby e, bola nejaká nová európska iniciatíva a takisto väčšina si myslela, že že takáto iniciatíva by mohla ešte spadať do 7. E, programu. Pokiaľ o tie potenciálne synergie, treba pamätať na to, že e, jednotlivé technológie sú na e, inej úrovni v jednotlivých sektoroch niekedy je ťažké identifikovať synergie, ako by mohol jeden sektor e, ťažiť z toho, čo sa zase v inom sektore, e, na čom sa pracuje. A aby sme teda tento problém nejakým spôsobom vyriešili, my sme identifikovali tie synergie, pokiaľ ide o konkrétny, súčasný aj budúci potenciál v oblastiach, kde si myslia aktéry, že je istý potenciál, ale momentálne ťažké predstaviť si, aký presne hlavné technológie, ktoré majú vysoký potenciál pre, e, vysoké potenciálne alebo silno potenciálne synergie, sa nachádzajú v dodateľateľskom e, reťazci, teda akým spôsobom dodateľateľský reťazec v obi dvoch sektoroch e, by mohol z tohto e, ťaží otázky celkovej, dodavateľskej, celková dodavateľská reťazca v leteckej doprave, ten by mohol ťažiť z týchto skúseností ukázalo sa takisto, že mnohé systémy, ktoré sa už používajú v automobil, vo, výlo, vo výrobe automobilov, by sa mohli e, používať aj v aeronautike. Toľko teda k otázke dodateľského reťazca. A teraz pokiaľ je o technológie, Tam aktéry si myslia, že najviac by to bolo prospešné v oblasti nových materiálov, e, elektroniky, fotoniky, senzorov a tak ďalej. Pokiaľ ide o oblasti, ktoré si mnohí ľudia myslia, že, sú, že majú vysoký potenciál v súčasnosti, sú dosť komplikované, presne povedať, ako by to sa mohlo aj vykonať. To sú veci, ktoré sa týkajú alternatívnych palív. Obidva sektory na tejto e, veci e, pracujú, ale automobilový sektor je v tom e, oveľa ďalej a momentálne nie je jasné, ako by mohlo dojsť takomto transfer technológií z jedného sektoru do druhému. To isté v prípade znižovania hluku, to je dobrý tiež príklad toho istého. Potom sú tu, je tu ďalšia, obl- ďalšia oblasť e, technológií, kde je istý potenciál, ale možno nie taký vysoký a to je oblasť recyklácie. Vieme, že automobilový sektor má, má mm, isté veľmi striktné pravidla, ktoré musia v tejto oblasti splňať, ten druhý sektor možno nie, ale do budúcna by to tomu tak mohlo byť. Napríklad v Európe aj v USA už e, máme ľudí, ktorí sa takýmto e, veciam venujú, Boeing aj Airbus konkrétne. Čiže to je oblasť, e, kde by mohlo dôjsť k tým synergiám, ale skôr asi v takom strednodobom horizonte potom tie technológie, ktoré majú tý potenciál, ale nie možno až taký vysoký. Tak napríklad čo sa týka helikoptér alebo ľahkých e, lietadiel, tam ten potenciál nie je až taký vysoký, o tých iniciatívach sa hovorí, ale nie je jasné, že by ten potenciál bol až taký vysoký. Potom e, nízky potenciál to sú napríklad motory, tam je naozaj ten potenciál nižší, pretože niektoré možno ľahšie E, letadla, aby mohli využiť motory z automobilov, ale to sú naozaj veľmi obmedzené možnosti. E, tých príkladov je viacero. So, uh, based in this identified synergies in, within, in the initiatives that has been uh, studied, na základe týchto iniciatív sa tu četajú isté možnosti aktivít, ktoré budú smerovať k podpore týchto iniciatív a tie boli rozdelené na krátkodobé a dlhodobé. Tá synergia je veľmi jednoznačná a sú tam, ďalej priestor, sú tam ďalšie oblasti, kde je taký priestor na synergia, ale nie je tak jasné, čo sa dá spraviť v tejto chvíli, tak aby boli implementované. Pokiaľ ide o krátkodobé aktivity, väčšina z nich aspoň teda zainteresované strany sú presvedčené, že lepším nástrojom je FP7, ktorá podporí synergie medzi novými materiálmi, elektrickými, elektronickými systémami, IT systémami, navigáciou a recyklovaním, recykláciou. Takisto je možné robiť nové iniciatívy, hlavne pokiaľ ide o štandardy a to v spolupráci s CN a takisto v rámci práce, ktorú robí AKAR a automobilový sektor. Takisto je možné implementovať isté, isté nástroje v rámci CIP a zaručiť eh, väčšiu, väčší prenos, prenos znalostí v rámci tých dodavateľských reťazcov. Pokiaľ ide o tie stredodobé aktivity, tie sa netýkajú tak navrhovaných aktivít smerom k novým projektom, ale ide skôr o hlbšiu analýzu potenciálnych synergií, aby sme vedeli, čo je možné robiť v rámci jednotlivých segmentov, či ako, ako synergie. Už som podobné aspekty vysvetlovala. Ďalšia dôležitá vec je, zväčšiť spoluprácu medzi jednotlivými platformami, ktoré pracujú na týchto záležitostiach. Všetky z nich majú veľké množstvo dokumentov v súvislosti s týmito oblastiami. A bude to mať aj priaznivý dopad, teda vzájomná spolupráca a pokus identifikovať e, tie oblasti, ktoré môžu robiť spoločne. Je to teda príležitosť eh, mať eh, lepší prospech eh, z tohto výskumu a to pre oba sektore v prípade, sektory, v prípade, že budú spolupracovať na niektorých oblastiach takýmto spôsobom aj zlepšia tie celkové dopady. Preto bolo vypracovaných viacero odporúčení, na ktoré chcú, boli teda 8 odporúčení konkrétne, ktoré sumarizujú tie navrhované aktivity a ktoré umožnia získali istý prospech z takýchto synergií. V prípade, že sa bude četať nejaký systém alebo nejaká aktivita, ktorá bude použiteľná pre oba sektory, tak potom by malo dojsť takéto súčinnosti. Aby to nebolo tak, že jedna strana bude pôjde svojim smerom a druhá strana bude v princípe robiť to isté, ale pôjde nezávisle. Tie odporúčania teda hovoria o tom, že je nevyhnutné zlepšiť koordináciu eh, v rámci víziev. Takisto mať viacero eh, víziev eh, v rámci tímov prepravných, obdopravných, a tak, aby bol podporený špecifický proces styčný medzi automobilovým a leteckým priemyslom a takisto aj napríklad zamerať sa na oblasti materiálov, na no iných. Takisto treba koordinovať podporné aktivity a treba zadefinovať e, oblasti, ktoré môžu byť spoločnými. Takisto podporovať e, ďalší rozvoj dodavateľských reťazcov cez program CIP. je nevyhnutné, aby jednotlivé platformy pri sumlovaní si vlastných agent eh, pre výskum, aby zaručili teda vzájomnú spoluprácu týchto sektorov a aby teda navrhli na komisiu témy, ktoré oni môžu spoločne rozpracovávať tak, aby ten výskum napredoval. Takisto by bolo zaujímavé podporovať eh, vytváranie inštitúcií v spolupráce medzi týmito klastrami To by bolo na prospech aj pre malé a stredné podniky. Bude zaujímavé pozrieť sa na to, ako niekoľko rokov od, dnes, od dneška táto, či táto vlastne spolupráca e, sa rozvinie a v prípade, že áno, aké budú jej dopady a bude zaujímavé teda pozrieť sa na to, ako, ako sa to vyvinie, alebo mať nejaký mechanizmus, ktorý by vyhodnotil spoluprácu medzi automobilovým a leteckým sektorom. tak ako vo všetkých výskumných projektoch, je dôležité zaručiť e, koherentnosť medzi európskym a národným výskumom, alebo takú súdržnosť. A jedna e, z vecí, ktorá zaznela, ktorá bola predmetom istých pripomienok, prípade, že budú niektoré aktivity, ktoré budú spoločné pre oba sektory, a nemalo by to byť robené na úrovni jedného sektora, malo by to byť robené spoločne. Ešte niekoľko e, záverečných pripomienok. Je dôležité, aby akákoľvek iniciatíva znamenala spoluprácu a zapojenie oboch sektorov odvetví aby sme zaručili, že konečný produkt eh, bude uplatniteľný a bude použiteľný pre oba sektory. A ešte úplne nakoniec, eh, eh, mali by sme zohľadniť fakt, že táto štúdia bola vypracovaná medzi septembrom 2008 a februárom 2009 a tým pádom niektoré z týchto záležitostí už pokročili od posledného roka, čiže teraz v súčasnosti je k dispozícii oveľa viac informácií, ako bolo v tom čase. Bola som stručná, dúfam. Ďakujem pekne obom dámam za predstavenie štúdie. Ďakujem za to, že ste nám to takto obsiahlo predstavili. Už je to istú, už teda uplynul istý čas, odkedy sme zadali túto štúdiu. Teraz sa nás odkryla možnosť prezentovať tie výstupy, výsledky e, pani Udin ako prvá. Pán Udin. Veľmi stručne. Vaša organizácia, mimovládna organizácia, chcem sa spýtať, komu vlastne patrí. Chcem sa spýtať, kto má vplyv v tejto organizácii a e, vlastne táto štúdia je na našom programe e, dňa prečo? Lebo sme objednali, lebo sme ho financovali? Nechápem, prečo sa objavila na našom programe dňa. Možno mi čo si uniklo. Pred chvíľou ste hovorili o aeronautike, takisto aj o železničnej doprave. Chcem sa spýtať, že či e, ste na schvál zamerali tú štúdiu e, na aeronautiku a automobilový priemysel a železničná doprava je potom predmetom doplňujúcej analýza, analýzy. Pán predseda Toma vedie k veľmi všeobecnej poznámke, ale myslím si, že my sa na našom výbore ešte k tomuto vrátime. Pre... Keď vidíme, že niektoré výskumné centrá Eh, majú isté ozvy na to, čo týka výskumu, prieskumu, tak máme naozaj mnoho eh, inštitúcií a organizácií, ktoré sa eh, zaoberajú všetkým. Je to neprihľadné a vlastne nebudeme vedieť, kde sa vôbec nachádzame. Bude to chaos. Uh, Eh, potom sa k tomu ešte pripojuje aj poľnohospodárstvo, ale mali by sme naozaj zhodnotiť eh, peniaze, ktoré dáme do výskumu, ekonomickú účinnosť týchto peňazí. A eh, či teda občan vôbec e, má nejaký Mm, výstup z týchto peňazí, ktoré sa dávajú do výskumu a prieskumu. Prepašte mi možno takýto všeobecný záver, ale chcem sa na to spýtať. Ďakujem pekne, mohli by ste zareagovať? E, sí. E, bueno. Áno. E, pán predseda by mohol vlastne odpovedať na niektoré otázky, čo ste sa pýtali, ale čo sa týka tej štúdie samotnej a organizácie, tak tam by som zodpovedala otázky ja. Vy ste hovorili teda jednak, že čo sme za organizáciu. My sme e, nezisková nadácia a venujeme sa e, výskumu a sme nezávislí, nemáme prepojenia žiaden druh e, organizácie ani nie sme pod kontrolou nikoho. Máme istý patronát, to sú vládne e, organizácie, tak ako je to v prípade aj ostatných nadácií a všetko čo vlastne e, zistujeme, to všetko je na prospech e, celej spoločnosti a to je vlastne napísané aj e, v nejakých našich stanovách, alebo to je naš, zmysel našich aktivít. A potom druhá otázka, prečo tam nie je železničná doprava tiež zahrnutá, máte pravdu, je to ďalší dôležitý sektor, kde hlavne v niektorých oblastiach by mohlo dochádzať k transferu technológií, dokonca medzi týmito troma sektormi našej organizácii vlastne E, sa tomu aj venujeme, ale v danom momente cieľ tejto konkrétnej štúdie bol, e, alebo teda ten tender, ten, ten, tá, tá výzva na prekladanie ponúk e, sa týkala iba týchto dvoch sektorov, ale samozrejme máte pravdu, naozaj dá sa to prepojiť aj na, na železničnú dopravu a môžem vám povedať z mojej skúsenosti, že je čoraz viac technológií, ktoré sú transfer, prenositeľné vlastne v rámci všetkých troch sektorov. A potom Ďalšia otázka, že takýchto organizácií je veľa. Neviem, či na to môžem zareagovať najlepšie ja, ale môžem vám povedať, že práve táto štúdia si myslím, že sa môže obhajiť ako istý prvý krok k racionalizácii týchto nákladov, pretože áno, vytvárajú sa rôzne štruktúry, myslím si, že európska politika je čoraz viac orientovaná na to, aby, sa, aby nedochádzalo k duplicite výskumu, aby sa nevykonávali štúdie e, v jednotlivých krajinách, ale, ak teda majú ten istý cieľ. Ale ja si myslím, že cieľom tejto štúdie je práve vykonať ďalší krok, teda nie, aby sa to robilo v rámci iba sektorov alebo technologických oblastí, ale aby zároveň e, sa hľadali synergie a transvers, transverzálnosť aj v iných oblastiach, nie len uh, v oblasti technológií, ale aj v oblasti sektorov. A okrem, okrem toho, čo e, sme teraz to prezentovali, my na tom vlastne už aj pracujeme, aj sektor automobil, e, automobilovej výroby, aj železničný, aj, aj letecký vlastne mm, to takto vnímajú. Ďalej pani Trautmann. Ďakujem, pán predseda. Musím pripustiť, že ja som sem prišla s veľkým záujmom vypočuť si prezentáciu tejto štúdie, pretože sa nachádzam v regióne, žijem v regióne, kde sa nachádza mm, e, konkurencieschopné centrum, ide o automobily budúcnosti. Ehm, Niektoré časti sa týkajú, niektoré časti výroby sa týkajú aeronautiky a e, pri našom regióne je región, kde sa odohrávajú e, kde sa teda vyrábajú časti pre jadrové elektrárne. Skonštatovala som, že je tu možnosť vypracovať isté prepojenia medzi jednotlivými aktivitami. Netýka sa to len konštruktérov, ja som si v tejto štúdii vypočula viacero vecí. E, chcem sa spýtať, e, o aké dotknuté priemysly, priemyselné odvetvia ide. Sú to dodávateľia alebo sú to výrobcovia? Čo sa tu zohľadňuje? Po druhé, e, o akých časových obdobiach hovoríme? My v aeronautike, v automobilovom priemysle, v palivách, v energetike, ale aj v zamestnanosti e, čelíme e, urgentnej situácii, aby sme na ňu zodpovedali. E, máme otázky najmä v IKT. Ide tu o inteligentnú energiu. Vy ste okrem toho spomenuli množstvo týchto vecí. Ja som však očakávala, že z toho vyvodíme akúsi metodológiu z tej štúdie, ktorú ste prezentovali. Vy ste do troch častí rozdelili to by sme mohli odporúčať aj e, z politického hľadiska. A vy ste stanovili, kde je dôležitý potenciál, relatívne významný potenciál a tak ďalej. Potrebujeme vedieť, hodnotiť a e, zistiť, ako 7. rámcový e, program môže byť mobilizovaný ešte lepšie. Mm, na aký typ technológie, aké usmernenie to má mať. Ja som si nečítala celú tú štúdiu, ja by som bola rada, keby som sa dozvedela, aké patenty, aké normy existujú, či už bol urobený nejaký prieskum spoločných e, patentov a čo teraz predstavuje e, ten postup e, pre, prenosu. Som bola, pre, bola som veľmi prekvapená, keď ste nám povedali, čo to vlastne oddelenie znamená transfer z jedného spôsobu na druhý. Kde ste ho našli, na, akom, e, na akej úrovni koncepcie? E, toto, tu ide o konkrétne veci. Takže toto by som potrebovala, pretože prezentácia, všeobecná prezentácia a akademickejšia pre, prezentácia nám dáva istý prehľad, istú panorámu, ale pre mňa to neposkytlo modus operandi, vďaka ktorému máme definíciu situácie. A sektoru, kde sú perspektívy a takisto aj výsledky, v ktorých môžeme, ktoré môžeme očakávať v priemyselných odvetviach. No a potom ďalšia otázka. Je dôležité vedieť, uh, ako sa kvantifikuje snaha. Vidím, že vy kvantifikujete národné, regionálne a lokálne snahy, to je dobré, ale e, v podstate ako hodnotíte európske stanovisko k tejto otázke, keď to porovnáme s inými štátmi, nemyslím len na USA, ale aj povedzme na Čínu. Nedávno som si všimla, že Volvo E, teda som sa dozvedela, že Volvo kúpili Číňania a pôvodne to bol vlastne výrobca e, domácich spotrebičov. Tak to som nevedela, že ako... Neviem, nevedela som si predstaviť, že nejaký výrobca hrncov môže kúpiť um, fabriku na auta. Uh, chcem sa teda spýtať na to, ako to vidíte. Preč, prepačte, pán predseda, že som položila toľko otázok. Ďakujem ešte kolegyne Henen a potom kolega. Ďakujem. Ja len veľmi stručne nebudem pridávať k tomu, čo sme povedali. Naozaj sa nachádzame na kraj ekonomiky. A my e, Ehm, sme podľa mňa neobjednali dobrú štúdiu, pretože ak spojíme aeronautiku, automobilový priemysel a železničnú dopravu, tak potom máme podstatný problém. A e, potom ešte keď tam dáme dielce, takže to je dvojitý problém. Podľa mňa e, tá štúdia bola zle formulovaná. Treba zájsť za hranice e, tej štúdie, aby sme potom mali víziu v dlhodobom hľadisku. Ale keď hovorím, že sme na okraj ekonomiky, tak sa pozeráme na fenomenálny problém. Môžeme robiť výskumy, aké chceme, ale ak tá, varia, ak tá e, premena zostáva e, pracovnou silou, e, vidíme, že všetky automobilové skupiny delokalizujú z Európy a Renault investuje 100 tisíce Eh, eur do gigantickej fabriky v Rusku, aby potom eh, tie automobily vozil do Európy. Čo sa týka aeronautiky, tam je situácia ešte vážnejšia. Ja vám dám dva príklady. My môžeme šetriť na výskume, ale na čo to je, keď eh, Spojené kráľovstvo, Holandsko a Taliansko financujú vývoj jedného lietadla, ktorej Američania kvalifikujú ako zabíjača mm, zabíjaka, zabíjaka európskej aeronautiky. Tým pádom vlastne môžeme šetriť, ale musíme zájsť za tento ramec, aby naša produkcia bola uznaná, rešpektovaná a ochraňovaná, pretože nemáme rovnaké obmedzenia produkcie. No a potom tá ozajstná diskusia, to je podstatná otázka. Generácia um, baby boomerov uh, odchádza do dôchodku, teda za chvíľu odíde do dôchodku. Ako nahradíme túto celú generáciu, ktorá vlastne tvorila hlavnú sílu aeronautického priemyslu v Európe? Kočne jetzt wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die Fragen bol by som teraz vďačný, keby ste najskôr odpovedali na tie otázky a potom podru... aj krátko zodpovedali tie otázky. So, concerning the industries that um, Mr. Trofman... Uh... Čo sa týka tých eh, sektorov, ktoré uh, pani Trama spomenula, tak uh, tej štúdii sú zahrnené, zahrnuté e, e, viaceré e, sektory z oboch strán, aj z univerzít. Poďme, viaceré malé podniky, viaceré sektory, ktoré sa k tomu vyjadrili z oboch strán. Plus mali sme reakciu aj z asociácií, ktoré sa snažili aj z niektorých klastrov, ktoré sa tiež <laughs> vyjadrili, teda aby sme mali tam aj reakciu strany menších aktérov v oboch sektoroch. Pokiaľ ide o metodiku. Najprv sme sa snažili identifikovať synergie, akým spôsobom tento transfer by mohol byť vykonaný. Väčšina eh, reakcií bola v tom zmysle, že by to malo byť v rámci FP7. A že by to malo byť pre také projekty, ktoré už boli identifikované ako také, že majú vysoký potenciál. Ako som už povedala, sú isté technológie, ktoré, na ktorých pracujú oba sektory. Ale je ťažké, keďže požiadavky sú odlišné, zistiť, ako tá technológia by mohla byť prenesená, ako by mohla byť tomu transferu z jednej strany na druhú. štúdii sa teda navrhuje, a to už bolo aj v tom poslednom v tej poslednej výzve na pokladanie v CFP7 už to tam bolo začlenené. To sú napríklad, to je napríklad využívanie alternatívnych palív v jednotlivých e, dopravných e, systémoch. Ďalšia otázka. Tam závisí od toho, či majú záujem tie sektory e, ísť ďalej. To sú skutočne práve tie dva sektory, ktoré musia byť 100% zaangažované do týchto aktivít, ak chceme, aby tieto aktivity mali aj nejaký dopad. V štúdii sa píše, že Európska komisia v rámci FP7 by mala sa oveľa veci snažiť podporiť spoločné projekty z oboch sektorov. A s tým ale, že by tam bola povinnosť toho, aby aktéry z oboch sektorov boli e, v tom zaangažovaní spoločne. Teda, aby boli požiadavky oboch sektorov splnené. To je dôležité. Myslím, že tým som odpovedala na vaše otázky. Ja by som ešte doplnila jednu vec e, k tomu, čo povedala kolegyňa, v tom zmysle, že išlo iba o prvú štúdiu. V prvom rade sme chceli vedieť, či má vôbec zmysel alebo nemá zmysel snažiť sa hľadať nejaké možnosti takéhoto transferu technológií v rámci týchto dvoch sektorov. Pokiaľ ide o konkrétne už detaily, o konkrétne materiály, štruktúrálne materiály, napríklad e, posilnené s nanotkanivami alebo s nejakými špeciálnymi vlastnosťami, aby viacej energie absorbovali, alebo viacej hluku, alebo boli tenšie. Ale toto sa už týka skôr konkrétnych organizácií, ktoré sa to týka, konkrétnych platform, konkrétnych pol, polov, konkrétnych komisí, ktoré už existujú, kde sa majú definovať konkrétne, oveľa konkrétnejšie témy, než to, čo sme spravili my, pretože u nás toto nebol cieľ. Jedna z našich odporu- jedno z našich odporúčaní je, aby sa hovorilo, teda v EP7 už je, sú tie, tie transverzálne otázky, ale nie je tam povinnosť toho, aby si sadli k tomu istému stolu vlastne títo ľudia, aby k tomuto transferu aj dochádzalo v konkrétnych e, oblastiach. Pokiaľ ide o tú priemyselnú tematiku, to je celkom iný svet. A tiež ešte som chcela niečo doplniť k tomu, čo vy ste povedali, pán poslanec. Hovorili ste o úsporách v, vo výskume a vývoji. Ja myslím, že tu nie, ani nie, že by sme šetrili v oblasti výskumu a vývoja. Samozrejme, treba dávať viac zdrojov do výskumu a vývoja, pokiaľ sa chceme dostať s tým výsledkom, ale čo je ešte dôležitejšie, je optimalizácia. Ani nie šetriť, ale skôr optimalizovať. Ďakujem veľmi pekne. Veľa otázok, veľa odpovedí. Srdečná vďaka obom dávam za to, že prišli, že prezentovali tieto materiály. Ďakujem aj kolegom, tým, čo zostali ešte v tejto chvíli. E, Želám pekný večer a zajtra ráno sa uvidíme a budeme pokračovať v našom zasadnutí. Dovidenia. Pekný večer.